pánu Donaldovi Tuskovi, ktorý je predsedom Európskej rady. Danke. President, members of the eh, pán predseda, členovia Európskeho parlamentu. Posledné zasadnutie Európskej rady bolo veľmi ťažké také. Napriek tomu, že sme našli spoločné riešenie, ten, tá skutočná skúška času je ešte len pred nami. Samozrejme, do, v Spojenom kráľovstve o zotrvaní v Európskej únii. Len eh, Briti sa môžu rozhodnúť a my môžeme urobiť na našej strane len to, že môžeme s Britániou dohodnúť e, novú dohodu e, v rámci EÚ. 28 hlav štátov a vlád e, jednomyselne prijalo právne závazné a nezvratné riešenie a dohodu pre Spojené kráľovstvo. Táto nová dohoda je v súlade so zmluvami, nemôže byť e, zrušená Európskym súdnym dvorom, ale nadobudne účinnosť až tedy, keď sa Británia rozhodne zostať v EÚ. Pokiaľ by bolo prijaté opačné rozhodnutie, táto dohoda nebude platiť. Dohodli sme sa, že všetko budeme robiť takým spôsobom, ktorý neohrozí základné hodnoty Európskej únie, ako je sloboda pohybu, ako je zásada nediskriminácie. A tak, aby nebol ohrozený budúci vývoj Európskej menovej a hospodárskej únie. Keby som mal nejaké pochybnosti, tak nikdy by som takúto dohodu nenavrhol. Napriek mnohým ťažkostiam lídry neodišli od rokovacieho stola, pretože si plne uvedomujeme, čo všetko je v hre. Ide o zotrvanie Británie v EÚ a ide o budúcnosti európskej geopolitiky. Chcel by som sa úprimne poďakovať predsedovi Junckerovi a jeho celému týmu, s ktorým sme spoločne počas celého tohoto procesu pracovali. Chcel by som takisto poďakovať aj vyjednávateľom Európskeho parlamentu prítomným na týchto rokovaniach, ktorí fungovali veľmi účinne. Pevne verím, že do tohto procesu musíme plne zapojiť aj Európsky parlament. Vždy budem mať na pamäti veľmi dôležité rokovania s predsedom Šulcom, s pánom Ferroštátom a s pánom Brokom. Práve vďaka vám bola dosiahnutá táto dohoda ktorej sa prihliada na záujmy únie ako celku. Bez vašej pomoci by nebola takáto dohoda možná. Veľmi pekne vám ďakujem. Európska únia bude rešpektovať rozhodnutie britského ľudu. Pokiaľ sa väčšina rozhodne opustiť e, úniu, tak k tomu aj dôjde. Ale Európa sa tým zmení navždy. Ale bude to zmena k horšiemu. Samozrejme, toto je môj osobný názor. Predseda vlády Cameron v pondelok hovoril v britskej snemovni, že teraz nie je vhodný čas na to, aby bol Západ rozdelený a ja s tým môžem plne súhlasiť. A toto je aj dôvod, pre ktorý robím všetko preto, aby som tomu predišiel. Na druhej strane, ak sa Británia zos- rozhodne zostať v EÚ, dúfam, že aj tento parlament zabezpečí, aby bola táto prijatá dohoda pretransformovaná do potrebných legislatívnych ustanovení, a ktoré nadobudnú účinnosť. Vážení poslanci, teraz mi dovolte povedať niečo o migračnej kríze. Lídry sa dohodli, že náš spoločný akčný plán s Tureckom zostáva prioritou a musíme urobiť všetko preto, aby bol úspešný konečnom dôsledku to znamená, že tie veľké počty migrantov, migrantov, ktoré ešte stále prichádzajú, sa musia zastaviť. Preto je potrebné zorganizovať e, e, špeciálne stretnutie s Tureckom. Bude sa konať 7. marca. Disku, lídry sa musia e, dohodnúť, ako riešiť túto krízu. To si vyžaduje e, e, prijať riešenie, ktoré nie je redukované na plány A, B, C alebo D. To by nebolo vhodné riešenie. Naopak je potrebné, aby sme sa usilovali o syntézu rôznych prístupov E, neexistuje žiadna dobrá alternatíva komplexného európskeho plánu. Po druhé, európska reakcia sa neobmedzuje iba na rozhodovanie v Bruseli. Ešte viac ju predstavujú rozhodnutia prijímané na úrovni hlavných miest. To musíme akceptovať, ale zároveň sa musíme snažiť zlepšiť koordináciu týchto rozhodnutí. Európska únia je tu pre nás všetkých, pre našu spoluprácu. A napokon musíme rešpektovať pravidlá, zákony, ktoré sme všetci spoločne prijali. Týka sa to tak rozhodnutí o premiestňovaní, ako aj o potrebe postupne sa vrátiť k situácii, kde všetky členské štáty šengenského priestoru v plnom rozsahu uplatňujú šengenský kódex. E, my nemôžeme e, e, stratiť Schengen, pretože keby sme Eh, ho stratili, tak by sme zaznamenali obrovské straty. Eh, mnohé krajiny by takisto veľmi utrpeli, ale je potrebné, aby sme do Schengenu investovali. Investovali do Schengenu namiesto toho, aby sa investovalo do jeho rozpadu. Jeho budúcnosť bude jednou z kľúčových otázok, o ktorých budú lídry rokovať 7. marca. Okrem toho lídry potvrdili nutnosť ďalšieho poskytovania humanitárnej pomoci pre sírskych utečencov v regióne a do Sýrie ako takej. Ehm, e, lídry sa dohodli, že veľmi rýchlo e, vyčlenia 3,2 e, miliardy eur vyčlenených na rok 2016, ako aj 3 miliardy eur ktoré majú pomôcť utečencom v Turecku. Nie je to len európska zodpovednosť a preto budem pokračovať v budovaní globálnej zodpovednosti aj na stretnutí G7 a G20 neskôr v tomto roku. A nakoniec by som chcel vyzvať, aby sme nedopustili eh, narušenie tohto nášho úsilia. My sme sa dostali do najnebezpečnejšej etapy európskej histórie. Musíme konať rozhodne a tu počítam s vašou podporou. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda rady. A teraz za komisiu dostáva pán predseda komisie Juncker. Vážený pán predseda, my sme s našimi britskými priateľmi viedli rokovania, ktoré boli veľmi náročné a dlhotrvajúce. Tie rokovanie boli ťažké, ale v končnom dôsledku sme všetci spoločne, 27 členských štátov a Spojené kráľovstvo ukázali, že Európa je schopná prijať rozhodnutie aj v situácii, ktorá je mimoriadne ťažká. Chcel by som vyjadriť poďakovanie predovšetkým predsedovi eh, Tuskovi, ktorý bol veľmi účinným podporovateľom komisie komisie robil tak veľmi elegantne a účinne. Ďakujem aj predsedovi eh, Šulcovi a Šerpov, šerpom Európskeho parlamentu, bez ktorých by sme tento, dôsledok neboli, tento výsledok neboli schopní dosiahnuť. Eh, my sme uzavreli dohodu s, so Spojeným kráľovstvom. Eh, britský premiér urobil maximum, čo mohol a slúbil, že sa bude snažiť dosiahnuť maximum aj u seba doma. My na našej strane takisto urobíme naše maximum a je potrebné, aby sme pritom rešpektovali e, zásady Európskej únie, ale zároveň brali do úvahy aj návrhy e, Spojeného kráľovstva e, Viem, že britský ľud v priebehu histórie často dokázal svoju e, odvahu, svoju, e, rozumno, svoj rozum a verím, že sa tak stane aj v tomto prípade. Komisia v tom momente, keď britský ľud schváli dohodu, ku ktorej sme dospeli, e, tak ju pretavíme do príslušného legislatívneho textu, predovšetkým pokiaľ ide o sociálne aspekty dohody uzavretej so Spojeným kráľovstvom. A to vtedy, keď budú legislatívne návrhy komisie predložené. Samozrejme, na tejto poslednej rade sme hovorili aj o imigrácii a otázke utečencov. Určite vám neutieklo, že Európska rada 100% to, čo sa principiálne rozhodovalo v minulosti na Európskej rade. Takže teraz ide o to, aby to, čo sa odsúhlasilo, bolo aj adekvátnym spôsobom implementované. Takže e, v marci príde ďalší, ďalšia Európska rada, bude tam, bude tam aj turecká strana a musíme zistiť, ako čo najrychlejšie môžeme uplatňovať šengenský protokol. Európska rada dala jasne najavo, že len európsky postup v utečeneckej otázke povedie k splneniu cieľov. Avšak máme tu určité prekážky. Napríklad Rakúsko s komisiou sú momentálne v spore. Rakúsko je krajina, ktorú ja mám veľmi rád. A nemyslíte si, prosím, Rakúsko, že toto je nejaká e, sústredená akcia proti Rakúsko proti Rakúsku. Ja som si vedomý toho, čo Rakúsko urobilo v utečeneckej otázke za posledných pár mesiacov. Ja si myslím, si teraz musíme sadnúť s rakúskymi kolegami a myslím si, sa nám podarí túto vec vyriešiť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz slovo za EPP dostáva pán predseda Weber. Takže vážený pán predseda, milí kolegovia, v akej situácii sa momentálne nachádza Európa? Máme v Sýrii, v Líbii, na Ukrajine vojnu, ktorej susedstve sa nachádzame. Máme tam máme Putina, ktorý má nacionálne imperialistickú politiku, máme slabý rast v Európskej únii, máme celú generáciu mladých ľudí, ktorí hľadajú perspektívu pre život a pracovné miesto. A keď sa pozriete na túto situáciu, tak je ťažké si uvedomiť, že sa na, či sa, že sa na minulej Európskej rade diskutovalo o e, City of London alebo o e, príspevkoch na deti v Británii. Ja sa pýtam, či je správne nastanovaná táto diskusia, ktorá teraz prebieha. Samozrejme, diskutovať treba, pretože e, Briti predložili svoje želania. Veľká Británia mala špecifické požiadavky, o ktorých sa muselo diskutovať. A je dobré, že máme určitý výsledok. Ten výsledok je dispozícii a je dobré, že ho môžeme podporiť. Mhm. E, David Cameron e, predložil svoje požiadavky, bojoval a odnesol zo sebou domov naspäť určitý výsledok. A my jasne chceme povedať, že pokiaľ občania Veľkej Británie sa vyslovia tak, že chcú ostať v Európskej únii, tak EPP bude férovým partnerom pre implementácii ich požiadaviek. A je, jas, je treba jasne povedať, že tento výsledok je treba rešpektovať. Tí, ktorí sú teraz na ceste e, do e, Veľkej Británie a tvrdia tam, že pri hlasovaní e, pri výsledku hlasovania v referende nie, potom dojdú nejaké, prídu nejaké ďalšie rokovania, tak to nie je pravda. Tá dohoda už je teraz na stole a už pokiaľ sa rozhodnú britské občania, že nie, tak už žiadne ďalšie rokovania neprídu. Kolegovia, Briti teraz rozhodnú a ja som počul, ako pán Nigel Farage povedal, že pokiaľ Veľká Británia bude mimo Európskej únie, tak e, sa budú mať oveľa lepšie. A ja sa pýtam, prečo teraz sa Nemecku v EÚ darí tak dobre? Prečo Írsko narastlo 6 v EÚ? Prečo Čína a ostatní a obchodní partnery žiadajú Veľkú Britániu, aby zostala v Európskej únii, pretože sa im tak lepšie e, s nimi pracuje v obchodnej oblasti. Ďalej tu máme napríklad Europol, ktorý dosahuje veľmi dobré výsledky. Šéf Europolu Rob Wainwright jasne povedal, že pre Veľkú Britániu by predstavovalo bezpečnostné riziko, pokiaľ by vystupovala z Európskej únie. Mm. Nigel Farage e, rozpráva nepravdy a len zavádza ľudí Mm. Nuž a koho poteší, pokiaľ sa Briti rozhodnú, že chcú vystúpiť? Poteší to teroristov a Putina. Pretože si odvedli svoju úlohu, rozdelili Európu, ohrozili jej bezpečnosť. A my môžeme len britských občanov, aby sme to zvládli všetko spoločne pretože žijeme, žijeme teraz časy veľkej neistoty a rozdelená Európa je o mnoho slabšia a nie je dostatočne schopná čeliť všetkým výzvam. A preto chcem, aby britskí občania v budúcnosti riešili tieto problémy naďalej s nami. Čo sa týka migrácie, tak pán predseda komisie už hovoril o tom, čo sa odsúhlasilo, že je to potvrdené ale a to je síce dobré, ale bohužiaľ tu máme veľkú mieru národného a národne politického egoizmu. A pokiaľ sa na to pozerám z pozitívneho hľadiska, tak je jasné, že tu máme záväzok e, zavrieť európske hranice, chrániť našu námornú hranicu v Egejskom mori. Máme tu napríklad ľudí, ktorí sú v Alepe a utekajú pred ruskými bombami. Týchto ľudí nemôžeme nechať na turecko-sírskej hranici. Môžeme podporiť Turecko, aby týchto e, ľudí prijalo, ale zároveň nemôžeme potom e, zavrieť turecko-grécku hranicu. To nie je v zmysle e, našich hodnot. Takže je treba síce zajistiť naše hranice, ale zároveň treba poskytovať pomoc. Už sa dosť narozprávalo, teraz je treba konať. No a na záver, pán predseda, máme tu Bertelsmanovú nadáciu, ktorá zverejnila re, veľmi reprezentatívnu štúdiu, kde sa pýtali občanov, občanov, občanov, nie politikov, ale občanov v celej Európe. A boli tam teda dve úlohy. E, ukázalo sa, že 97 európskych občanov e, chce naďalej e, slobodu cestovať po celom kontinente. 60 e, Britov si praje to isté a 79 občanov si praje pomôcť občanom. Takže myslím si, že obyčajní občania sú často múdrejší než mnohí politici. Ďakujem. Pán Weber, Poslanec Káva sa vás niečo opýtať. No. Môžete prosím zopakovať to, čo ste povedali? Vy ste hovorili, že boli dohodnuté ďalšie rokovania, ale niektorí ľudia v Spojenom kráľovstve e, E, majú pocit, že e, keď bude referendum, tak potom sa bude môcť opätovne rokovať o e, vystúpení. Takže a že budú ďalšie rokovania o tejto dohode a potom, ako sa stane referendum. Prosím, môžete nás uistiť, že po referende už nebudú ďalšie rokovania? Pokiaľ potrebujete vysvetliť to, čo som teraz práve povedal, tak to urobím rád. Ten návrh máme pred sebou. Je to ponuka pre obe strany. No a je to kompromis a kompromis sa týka vždy oboch strán. To je predsa myšlienka kompromisu. Tam ide o to, že obe strany sa snažia a potom dojdú ku kompromisu. Ten návrh je dobrý, bol predložený britským občanom. Dúfame, že David Cameron a ostatní budú schopní britských občanov presvedčiť ale pokiaľ sa budú britskí občania hlasovať nie, tak už sa nebude ďalej rokovať. Ďakujem. Teraz za socialistov a demokratov pán Pitella. Ďakujem, pán predseda. Chcem v mene svojej skupiny jasne povedať toto. Spojené kráľovstvo musí zostať v Európskej únii, nie len preto, že to je vhodné. Všetci vieme, že Brexit by Eh, bol skokom a krokom do prázdna s obrovskými dôsledkami. Treba mu zabrániť. Ale eh, Európa nie je eh, sobáš z rozumu. Musí zostať úniou a Británia musí zostať v únii, lebo je jej súčasťou. My máme určitú históriu a kultúru, ktorú máme spoločnú. Bez Londýna, bez spoločného kráľovstva, e, Spojeného kráľovstva, by Európa nebolo, nebola to, čo bola doposiaľ. E, pán predseda e, Schulz, e, pán Juncker, e, e, rada, všetci sa o to musia snažiť. A treba k tomu ešte dodať jednoznačne, že sa nenecháme ani vydierať e, vnútornou nerovnováhou konzervatívnej strany. A to práve v dobe, keď prechádza Európa najhoršou e, krízou svojej histórie a e, práve v takej chvíli sa diskutuje napríklad o bodoch, ktoré sa týkajú bankovej únie. Máme tu treba zabezpečiť, aby sa nenarušil princíp slobodného pohybu občanov. Ale ja tu pochybujem o jednom aspekte. Predstavme si dvoch mladých ľudí, obaja sú Európania, majú tú istú prácu. Je tu riziko, že jeden z nich, pretože nebude Brit, bude mať menej práv než ten druhý. A to je diskriminácia hoci dúfam, želám si, že mi to vyvrátite. A to na základe návrhov Európskej komisie po výsledku referenda. Máme princípy, e, ktoré treba e, zachovávať. A jedným z tých princípov je, že sa nemôže rozlišovať alebo roz, robiť rozdiel medzi právami občanov únie. My budeme e, bojovať za to, aby Spojené kráľovstvo zostalo v únii. Hovorím to s maximálnou úctou voči britským občanom, ale rozhodnutie je na nich. To hovorím s e, hlbokým rešpektom. Spojené kráľovstvo bolo vždy na čele svetového e, diania, pokiaľ ide o boj za mier a za demokraciu. A e, Európska únia ako celok e, môže sa postaviť všetkým výzvam v dobe, keď vládne strach, keď sa Globalizácia valí cez nás všetkých a keď vládne opustenosť a smútok. Takže my musíme naďalej zostať tou e, veľkou silou. Ďakujem. Ďakujeme, pán Piterla. Kolega Beton by vám chcel položiť otázku. Ja, Prosím. Dobre, pán Beton.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 Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem, pán Pitel. A teraz ja potrebujem vysvetlenie. Ja som počúval, čo ste povedali a pokiaľ to, som tomu dobre rozumel, hovoríte, že e, nemôže existovať žiadna diskriminácia, pokiaľ ide o sociálne práva, hoci tá dohoda nie je veľmi dobrá. Predsa sa v nej hovorí, že je tam istá doba, e, po ktorú sa e, budú vyplácať detské prídavky v nižšej e, miere než e, pre našich občanov. To je diskriminácia. Hovoríte teda, že táto legislatíva, ktorá by mala byť prijatá, by mohla byť iná, než je dohoda, alebo tá dohoda sa môže zmeniť, ale predtým si povedal, že dohoda sa nebude meniť. A e, vy ste povedali predsa, že by sa to malo zmeniť. Môže sa tak stať? Vy ste poslanec parlamentu, poznáte ako ja postupy a pravidlá. Nič si nevymýšľam teda. My želáme, e, e, my si želáme to, aby e, Spojené kráľovstvo zostalo v Európskej únii. Európska komisia musí parlamentu predložiť e, vykonávacie opatrenia a v, takom, e, v tej chvíli sa nimi budeme môcť zaoberať a diskutovať o nich. Žiadny nezávislý parlament na svete nemôže prednímať e, niečo, čo sa ešte nestalo. Keď budeme mať na stole opatrenia, budeme sa nimi zaoberať ale využijeme všetky prostriedky na to, aby Spojené kráľovstvo zostalo v Európskej únii. Ďakujem, pán Pitela. Teraz pán, pán Fox za EKR. Thank you, President. The... Ďakujem, pán predseda. Tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá minulý týždeň, bola ťažko vybojovaná zo všetkých strán. Mnohé krajiny vyslovili obavy, námietky, ale som rád, že boli prekonané aj pomocou silnej vôle a boli e, takisto e, tieto, tieto, e, táto dohoda bola ustanovená. Spojené kráľovstvo si v tej tejto dohode vymienilo osobitný štatút a to, že nikdy nemusí vstúpiť do eurozóny ale zároveň nechce ohroziť európsky politický e, projekt. Tá dohoda by mala umožniť žiť a mala by nechať žiť. Spojené kráľovstvo chce naďalej zohrávať aktívnu úlohu v Európskej únii bez toho, že by bola vystavené diskriminácii v tých oblastiach, kde chce uplatňovať svoje národné normy. My vítame túto dohodu a teraz je potrebné, aby sa aj ľudia dozvedeli o týchto nových podmienkach voľbách. Ja budem podporovať kampaň za zotrvanie v Európskej únii. Len kľud, pani. A moje dôvody sú jednoduché. Ekonomické oživenie Británie je ešte stále krehké a myslím, že by bolo ohrozené ešte väčšie, keby sme sa otrhli od jednotného trhu. Takisto si myslím, že moji voliči by boli bezpečnejší a to platí aj pre celú krajinu, keby sme naďalej zotrvali v rodine európskych partnerov. Existujú ľudia, ktorí so mnou nebudú súhlasiť, ja ich rozhodnutie rešpektujem. A keby sa Briti rozhodli opustiť Úniu, musíme toto rozhodnutie rešpektovať. Ale takisto e, sú tu takí, ktorí nerešpektujú rozhodnutie iných ľudí. Sú to tí, ktorí sa tu ozývajú, tí, ktorí um, si milia Úniu so Sovietským zväzom. Myslím si, že je to bláznovstvo. Myslím si, že je to bláznovstvo od tých, tých, ktorí žili v jarme, v komunistickom jarme. Na rozdiel od eh, Sovietskeho zväzu. Každá krajina má možnosť opustiť Európsku úniu. Pán Faráž, toto je vôľa zvrchovaných národov. Byť členom EÚ je voľba a konzervatívna strana bude rešpektovať túto voľbu. Pán predseda, voliči v Spojenom kráľovstve budú uplatňovať svoju zvrchovanosť a oni sami rozhodnú, či zostanú alebo odídu. My v Spojenom kráľovstve sa môžeme teraz tešiť na to, že ďalšie 4 mesiace budeme o tejto téme rokovať. Európska únia sa musí sústrediť na migračnú krízu, ktorá je vystavená. Um, Holandský premiér povedal, že máme 6 až 8 týždňov na to, aby sme zachránili Schengen. Povedal to pred 5 týždňami. Ale e, my musíme akceptovať, že migračná kríza sa vyhra, vyhrotila vtedy, keď Angela Merklova vyhlásila, že príjme utečencov bez toho, že by boli európske normy rešpektované. Ľudia teda prichádzali bez obmedzenia a bez toho, že by sa rešpektovali šengenské pravidlá. Keď krajiny ako je Maďarsko šengenské pravidlá uplatňovali, boli kritizované. Tie, ktoré porušovali šengenské pravidlá, boli chválené. My potrebujeme vyriešiť túto krízu, ale môžeme to urobiť len vtedy, keď budeme uplatňovať normy a chrániť externé vonkajšie šengenské hranice musíme vracať e, tých, ktorí nemajú e, nárok na azyl. Musíme oddeliť žiadateľov o azyl, musíme rozdeliť žiateľov azyl na tých, ktorí sa opravnenie uchádzajú o azyl a ekonomických migrantov. E, musíme pomáhať e, krajinám, ako je Turecko, Libanon. Európska únia uprednostňuje tých, ktorí prichádzajú cez Egejské more pred tými, ktorých už OSZ e ako utečencov. Pán Tusk, odporúčam, aby ste na ďalšiu, na ďalšom samite EU povedali e, európskym lídrom, aby e, sa postarali o takéto riešenie. Fox, e, ich habe eine Frage des Herrn Abgeordneten Corbett. Takže pán Fox, pán Kobert, má pre vás otázku. Prosím. Ja som veľmi rád za to, e, že pán Fox chce viesť kampaň za zotrvanie e, Spojeného kráľovstva v e, Európskej únii. Vieme, že tie pozície sú veľmi protikladné. Z tých 20 poslancov, konzervatívcov, koľko bude hlasovať za to, aby Spojené kráľovstvo zostalo v Európskej únii a koľko bude viesť kampaň za to, aby e, Spojené kráľovstvo za sebou zabuchlo dvere. Ak to pána Korbeda tak zaujíma, čo si myslia kolegovia, mal by sa ich opýtať. Ďakujeme. Na slovo za liberál dostá pán Ferhofstadt ale bola to zaujímavá otázka, ktorú položil pán Korbet. Môžem niečo dodať? Prepačte, pán Ferhofstad. Kolegyňa Gula sa chce niečo opýtať k rokovaciu poriadku. Áno, pán predseda, my sa nachádzame v Európskom parlamente a keď e, vy udelujete slovo, tak by ste mali dávať prednosť e, diskusii medzi Britmi a ďalšími členmi, aby ste neuprednostňovali diskusiu medzi Britmi, e, pretože táto diskusia sa môže dohrávať inde. Rada by som teda dostala príležitosť položiť otázku pánovi Foxovi. Liebe Frau Gulavi, Milá pani Gula, máme také pravidlo, že v tomto parlamente sa modrá karta neudelajú podľa národnosti, ale podľa rýchlosti. Pán Corbett bol najrychlejší, najrychlejšie sa prihlásil. Ja som doteraz vždy modrú kartu prideloval tomu, kto sa prvý prihlásil, okrem pána Kempla Benemena, ktorý sa prihlásil ešte predtým, než rečník dohovoril. Áno, je to tak. Ako to môžete tvrdiť, pani kolegyňa? Er ja si myslím, že tu mám aspoň taký dobrý prehľad ako vy a je to tak, že pán corbett sa prihlásil ako prvý okamžik. Keby ste sa vy boli prihlásili ako prvá, tak by ste vy boli dostali slovo. Teraz dostáva slovo predseda vašej politické skupiny, pán verhofstadt Takže ešte k otázke pána Korbeta. Ja sa pýtam, pán Fox, e, prečo nehovorí pán Kamal, a, e, ale vy? On možno ešte stále má pochybnosti o tom, čo urobí. A to je asi odpoveď na otázku pána Korbeta, e, keď povedal vlastne, že sa máme spýtať pána Kamala samotného. Ja som sa od začiatku rokovaní pýtal, prečo je tá dohoda s Britániou tak dôležitá. Táto dohoda, som si istý, nie je o Európe. Táto dohoda má za cieľ zjednotiť Tóriov. A ja neviem, či e, referendum dopadne tak alebo onak, ale e, som si istý, že referendum nezjednotí E, e Ja to vnímam ako posvetený zápas kohutov, keď Boris Johnson vlastne vystupuje proti Davidovi Kamerunovi, vyzýva ho vlastne na súboj, pretože má svoje politické ambície. A Boris Johnson to posunul úplne na inú úroveň, pretože je to starosta Londýna, ktorý koná proti záujmom občanov Londýna a má osobné ambície a nie určite pre lepšiu Európu a Britániu. A je to bohužiaľ patetické, že niečo takého sa deje. Je to aj dramatické pre Britániu a určite pre pána Foxa e, ten parlament, e, ktorý. E, takže Libra klesá a E, partneri e, hovoria, prosím, zastavte to Británia, lebo inak s vami e, nebudeme uzatvárať obchody mimo Európskej únie. Pretože Spojené kráľovstvo už nie je tak osobitné v dnešnej dobe, ako bývalo. Takže ja by som poradil tým, ktorí teraz rozpútali tú debatu v Británii. Nemyslíte si, že po negatívnom výsledku referenda sa budete môcť vrátiť k rokovaciemu stolu. Keď raz poviete nie, tak sa e, jednoducho budete musieť vrátiť za rokovací stôl, ale s každou jednotlivou krajinou osobitne. A to už nie je to isté. Um, tu išlo o ústavu, to, tu, tu, e, tu nejde o ústavu alebo o dohodu e, o, o zmluvu o fungovaní Európskej únie. Tu ide o to, či budete um, v Európskej únii alebo mimo Európskej únie. Predsa si musíte uvedomovať, v akom nebezpečí e, sa e, Spojené kráľovstvo nachádza. Ako sa v podstate postupne Spojené kráľovstvo mení na to malé Anglicko. Takže preto by ste mali zostať v Únii. Kolegyne a kolegovia, e, toto je veľmi dramatická debata pre GUE, ale aj pre Európu pretože teraz diskutujeme o tom, že treba byť jednotný, že sa nesmieme nechať rozdeliť. E, kto si želá rozdelenú Európu, to je pán e, Putin, pán Bashar al-Assad, e, islamský štát a my momentálne ukazujeme nejednotnosť, slabosť a nie jednotný postoj proti ním rusko-americký plán na prímerie sa uzavrel bez nás. V takom rozhodujúcom momente sme pritom neboli pri tom rokovacom stole. Môžeme teda, a niektorí to aj robia, si stiažovať e, na e, situáciu a na tú dohodu a na, jeho, na jej nedostatky, ale ja, pán predseda, e, by som navrhoval, aby sme postupovali opačne. Využíme tú dohodu na to, aby sa do, Európa opäť dostala do hry. E, Európa už nesmie byť niečo, čo sa servíruje à la carte. Nesmie sa nechať oslabovať tou britskou otázkou. E, a e, pokiaľ ide o ten špeciálny status Británie, E, všetky tie reformy, ktoré, e, o ktorých vlastne hovoríme, sú reformy, ktoré potrebujeme urobiť, aby, tá, aby Európa bola e, viac konsolidovaná, viac zjednotená. Takže my musíme samozrejme takisto urobiť aj oveľa viac, pokiaľ ide o, o utečeneckú krízu. A treba urobiť samozrejme aspoň to pre vyriešenie utečeneckej krízy, čo robíme pre, v prípade otázky Brexitu. Pán Verhofstadt, Takže mám tu sedem ľudí, ktorí vám chcú položiť otázku. Nie, pretože vaša zúrivá kolegyňa už odišla z miestnosti a je tu ďalších sedem, ktorí sa chcú prihlásiť. Väčšina z nich z jednej krajiny. Prvá sa prihlásila pani Jakon Sári z Fínska. Takže je dobré, že fínska kolegyňa chce belgickému poslancovi položiť otázku. S tým určite všetci súhlasia herra puhemies kiitos puheenvuorosta. vážený pán predseda ďakujem za slovo. dovoľte mi položiť otázku pánovi verhofstadtovi. Viem, že on je dobrý speaker, viem, že je vášnivý Európan, ale chcela by som položiť tú istú otázku vám, ako ste vy položili pánovi Foxovi. Uvedomujete si tú skutočnosť, že aj ľudia z vašej skupiny, dokonca aj Fíni, vedú kampaň za Brexit? I cannot see the end. E, neviem, aký záujem by mohli mať Fíny na kampani za Brexit ale myslím si, že to je vec e, britských občanov, britských politikov. Ale môžeme povedať jednu vec. Pokiaľ je v Spojenom kráľovstve jedna strana, ktorá bude bojovať za zotrvanie Británie v Únii, tak to je liberálno-kratické hnutie. Das Wort hat jetzt für die Vereinigte Linke Frau. A teraz za zjednotenú lavicu dostala slovo pani predsednička Cima. Pán predseda, dámy a páni, výsledkom eh, výsledok interných eh, politických hádok bol taký, že sa e, bolo rozhodnuté, že jeden z hlavných pilierov Európskej únie, sociálny pilier, bude odstránený. Ale ako je to možné? Čo na to hovoríte, pán Juker? To si môžete rovno všetko e, zbaliť a povedať si, že dobre, skončilo sa to v podstate. Všetko, čo sa naslúbovalo, tak je preč. Máme tu anglosaský e, obchodný model, ktorý sa radikálne orientuje podľa trhu. A 18. februára sa znovu oživil týmto duch Margaret Thatcherovej. A tá dráma sa naďalej odohráva a to sú práve tie 100 tisíce ľudí, ktorí za pár, pár mesiacov prišli do Grécka a Európska únia si musí plniť svoje záväzky, musí ich prerozdeliť, týchto ľudí. A je tu jednohla, bol to takéto jednohlasné rozhodnutie na poslednej rade, ktoré nebolo kritizované. Nikto ho nekritizoval. A potom už sa o tom viac nehovorilo. Povedalo sa, že hranice sa zavrú a na tom sme sa dohodli, že ešte do marca zostanú otvorené a že potom sa bude znovu diskutovať, e, že potom urobíme spoločné rozhodnutie. No a teraz to vyzerá tak, že chceme úplne vylúčiť, vyhodiť Grécko. Ale ako to, chcete toto považovať za spoločné európske riešenie? tomu som tu dnes nič nepočula, ani komisia sa tomu nevyjadrila. Čo potrebujeme? Ako ste podali pán Juncker, potrebujeme, aby sme dodržali to, čo sme slúbili. A máme tu príslušné kvóty, ktoré musia byť eh, implementované. Treba pomôcť Grécku, potrebujeme vytvoriť legálne cesty, ako sa dostať do EÚ. A netreba to nechať len na Grécko alebo na niektoré členské štáty. Všetky členské štáty majú povinnosť, majú určité závisky, máme ľudskú povinnosť pomáhať, napriek tomu, že sa tomu bránime. A tu by som chcela konkrétne povedať, členské, členské štáty by si mohli vziať príklad od novej e, portugalskej vlády, od návrhu portugalskej vlády Ciprasovi, že prevezmú určitú časť utečencov, alebo španielská Valencia, kde taktiež sa ponúkli, že, preberú niekoľko, že si e, vezmu niekoľko tisíc utečencov. Toto je tá správna cesta, o ktorej by sme tu dnes mali hovoriť, nie o nejakých mocenských hrách medzi e, Johnsonom a Cameronom pretože to ma absolútne netrápi a netrápi to ani utečencov. O tom by sme mali hovoriť. 24-hodinová dráma v Bruseli. A je to iba taká zinscenovaná dráma a skutočná dráma sa odohráva úplne inde a my nič nerobíme, nereagujeme. Tvárime sa, ako keby sa všetko to malo vyriešiť samé od seba. A dámy a páni, je treba tu spoločne agitovať, vytvoriť e, väčšinu a robiť to, čo je treba. Äh, pani predsednička, mám tu otázku. E, pani poslankyne Martin, alebo pána poslanca Martána. Er? Kde sedí? Yeah. Prosím. pani Ďakujem, pán predseda. Vypočul som si pozorne pani Cimerovu ktorá požiadala, aby boli tí utečenci, ktorí prišli do Grécka, rozdelení v celej Európe. Ja mám túto otázku. Prečo si žela pani Cimerová ich rozdelenie iba v rámci Európskej únie? Prečo by nemali byť rozdelení vo všetkých krajinách našej planéty, vrátanie tých krajín, ktoré sa nachádzajú na okraji? Vážený kolega, my sme poslancami Európskeho parlamentu. Zvolili nás sem naši voliči, ale sme, pre ktorými stojíme. A ľudia prichádzajú do Európskej únie. Prichádzajú, či to chcete, či nie. A tu nám nepomôžu žiadne zatvorené hranice, ani zatváranie vnútorných hraníc EÚ, Pomôže len to, že sa postavím svojej zodpovednosti. Oni sa, my sme tu niečo žiadaní. Ja nemôžem to hodiť niekomu inému. My máme v ruke ten kľúč a my by sme mali takým spôsobom otvoriť spoločnú bránu Európskej únie, aby bolo možné bez e, toho, aby ste riskovali svoj život, prísť do Európskej únie a tým sa bude dodržiavať aj azylové právo a medzinárodné právo aj právo Európskej únie. Ďakujem. Teraz za zelených pani e, predsednička Harms. E, vážení kolegovia, Mila Gabi Zimmer, samozrejme, že politika je vždy taká inscenácia, ale ja som pri tomto poslednom samite nemala dojem, že je to len nejaká lacná inscenácia, ale mala som dojem, že Donald Tusk to správne popísal. Mala som dojem, že je to koniec veľmi vážneho rokovania kde v žiadnom prípade nestálo v centre dohoda s Cameronom. Išlo nám hlavne o to, aby sme dosiahli niečo alebo nejaký spôsob, ako udržať Európsku úniu pohromade. Ja ako pozorovateľka som mala taký dojem, že to bol summit, v priebehu ktorého mnoho členov rady sa pozrelo realite do tváre a uvedomili si, čo to vlastne znamená, keď eh, chce starý a veľký člen Európskej únie Európsku členu opustiť. No a tu sa hovorilo o týchto eh, kohutých zápasoch, tak ja dúfam, že tie hádky v, vo Veľkej Británii pomôžu tomu, aby Briti uznali, čo pre nich vlastne znamená Európska únia. A ja dúfam, že my všetci v Európskej únii v priebehu týchto diskusí až do rozhodnutia uznáme, čo sa tu celé desaťročia budovalo, prečo ľudia zomierali aj v, vo východnej Európe hlavne. A je, musíme uznať, že toto všetko sa dá za pár týždňov znova zničiť. A ja poznám rôznych hazardérov, ako napríklad pán Faráš, e, ktorí e, takýmto spôsobom sa k tomu stavajú. No a tento proces e, e diskusí ktorý a uznávania by mohol napomôcť nám všetkým. Tento proces teraz prebieha vo Veľkej Británii a Európska únia sa ocitla trochu osamotenejšia dôsledkom krízy, pretože dobre, máme napríklad Spojené štáty, oni už nám nechcú pomáhať zo, všetkým, zo všetkých problémov. Oni očakávajú, od nás, že my, Európania, si musíme nájsť sami naše spoločné riešenia. Keď sa pozriem napríklad do Sýrie alebo na novú ruskú stratégiu, tak tam sa dá povedať len to, že so Spojeným kráľovstvom Európska únia lepšie odola týmto krízam európskym spôsobom. Ale ide to aj povedať naopak. Spojené kráľovstvo taktiež odolá týmto krízam lepšie, pokiaľ bude jednotné v rámci Európskej únie. Škoda, škoda, že téma utečencov bola spracovaná takýmto veľmi ubohým spôsobom. Pán Juncker, vy hovoríte, že keď sa začne situácia vyostrovať, tak sa ľudia potom dohodnú, ale to sa zatiaľ nestalo. Vidíme tu takú reťazovú reakciu, a je to v podstate aj dôsledok neschopnosti v rámci utečeneckej politiky. A tým pádom sa opäť zatvárajú hranice v Európe a dokonca stále padajú e, také slova, že by tieto hranice mali byť vojensky strážené. E, ten e, summit, na ktorom sa zúčastní Turecko, bol odložený a ja prajem tým, ktorí chcú spravodlivú utečeneckú, ktorí chcú, aby Európska únia sa férovejšie správala k ľuďom, ktorí trpia núdzou napríklad v Sýrii, aby tí boli veľmi šikovnými negociátormi. Čo sa týka rozdelenia v Európskej únii, veď to by malo byť realizovateľné. Keď sa pozriete na tie čísla, tak sa to predsa dá urobiť. Lepšie riadenie hraníc, to je samozrejme nákladné, ale musí to tak prebehnúť, veď NATO predsa nemôže um, zaistiť vonkajšie hranice EÚ. Máme tu otázku tečencov v Turecku, v Jordánsku a tak ďalej. Tam sa to tiež musí riešiť. Ďakujem za trpezlivosť a za pozornosť. Ďakujem. Pani Harms. Pani Arnott sa vás chce niečo opýtať. Môže, chcete túto otázku prijať? Eh, ďakujem vám. Ja eh, si myslím, že eh, prisudzujete UKIPu to, čo ani neurobil, neurobilo, ale Eh, myslím si, že celý ten problém nesprávne eh, chápete. Myslíte si, že iné krajiny eh, čokoľvek môžu dosiahnuť touto dohodu? No, but sorry, you mentioned uh, what... Prepačte, vy ste povedali, uh, hovorili ste o tej najurgentnejšej, najnaliehavejšej myšlienke, uh, to, to je tá záchranná brzda. A ja som vždy otvorená kompromisu. Európa bola vždy o kompromisoch. E, vždy, keď urobíme ďalší krok, tak je to otázka kompromisu, ale z dlhodobého hľadiska nemôžem súhlasiť s tým, že e, pracovníci prichádzajúci z východnej Európy budú vnímaní ako občania druhej kategórie. A vy ma ale, bohužiaľ, e, o tom presviečate. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem. A teraz slovo za EFDD dostáva pán predseda Faráš. E, ďakujem, je to tu veľmi vzrušujúce, že je sezóna referend. Referendum bude v Holandsku 6. apríla. My budeme mať referendum o ukrajinskej dohode a ukazujú prieskumy, že bude zamietnuté. A práve dnes pán Orbán oznámil, že sa bude konať aj v Maďarsku referendum. To bude referendum o tom, či by Maďarsko malo byť prinútené akceptovať povinné kvoty na rozmiestnenie utečencov, e, nehovoriac o vyhláseniach pani Merklovej. Okrem toho český premiér povedal, že v Českej republike sa takisto e, požaduje konanie referenda. A zabudol <laughs> som takmer aj na to, že 23. júna sa bude konať britské referendum o zotrvaní v Európskej únii. Um, um, to bol ten 40-hodinový summit, na ktorom pán Cameron zosobňoval modernú verziu Olivera Twista a žiadal o ďalšie ústupky, ale nedosiahol ich veľa však dosiahol isté menšie e, zmeny, pokiaľ ide o sociálne dávky pre migrantov a o tom, že nebudeme musieť sa zaviazať na čoraz užšiu úniu. Ale Premiér hovoril, že bude referendum o právne záväznej, do, záväznej dohode a pán Tusk takisto povedal, že táto dohoda je právne záväzná. Okrem toho nám pán Cameron povedal, že on bude ten, túto dohodu, tento dokument predkladať aj na OSN. Tam by mohol naozaj predložiť aj staré ponožky, pretože ten dokument nemá absolútne žiadnu hodnotu. Môže si ho dať niekde do sejfu. Ale skutočne je to právne záväzné. Samotný Európsky súdny dvor v roku 2008 povedal, že záväzky, ktoré ukladá medzinárodná dohoda, nemôžu ohroziť ústavné princípy zmluv EÚ. To znamená, že e, súdny dvor rozhodol v prospech existujúcich zmluv, dokedy nebudú prijaté nové zmluvy. Ale kto povedal, že bude prijatá nová zmluva? Každá nová zmluva by e, viedla k ďalším referendám a myslím si, že to by nebolo vhodné pre tie veľké skupiny v tomto parlamente. Samozrejme je tu tá núdzová brzda. Táto sa považuje za veľký úspech, ale E, treba povedať, že to sa má diať prostredníctvom sekundárnej legislatívy, o ktorej má hlasovať tento e, parlament. Čiže čo sa stane? Budeme mať referendum, rozhodneme o tom, že zostaneme a potom sa postavíme znova e, pre tento parlament, ktorý bude musieť akceptovať tento britský, túto britskú dohodu. Takže pán e, Tusk, pán Cameron, táto dohoda vôbec nie je právne záväzná. A musím povedať, že práve britská verejnosť rozhodne, či zostane alebo nezostane v organizácii, e, ktorej E, e, orgány nám hovoria, že na tento kontinent prišlo 3 až 5 tisíc e, teroristov cez prílev utečencov, ktorí ohrozujú našu demokraciu. Ja som sa bez väčších úvah rozhodol, že by sme mali odísť z únie. Herr Paratsch, es gibt Pán Faráš, je tu otázka pána poslanca Kazu. Chcete na ňu odpovedať? Áno, dobre, pán Kaza. Oops, thank you, Mr. Chairman. Well, we all know that Mr. Far- Ďakujem, pán predseda. Ja, my všetci e, vieme, že pán faráš chce, aby Spojené kráľovstvo odišlo z únie už 11 rokov, čo sme tuto vieme Ehm, snažil sa o to, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo. Potom snažil sa o to ehm, počas obecných volieb, parlamentných volieb. Nepodarilo sa mu to. A naopak ehm, veľká väčšina sa priklonila k Davidovi Cameronovi. No a pokiaľ ide o referendum, ak väčšina Britov povie áno členstvu v Európskej únii, um, stiahne sa z politiky alebo sa bude opäť uchádzať o možnosť pripojiť sa k nám, k tejto veľkej európskej rodine. Ďakujem. Um, Neviem, kto vás informoval o tom, aké sme my mali volebné úspechy či neúspechy, ale v roku 2014 eh, sme mali 28% hlasov, čiže vyhrali sme tie európske voľby a stalo sa tak poprvýkrát od roku 1906, lebo dovtedy vždy vyhrávali v národných voľbách e, e, tie dve hlavné strany. A pokiaľ ide o referendum, skutočne ja si myslím, že je to príležitosť raz za život. A som si istý, že keď sa rozhodneme zotrvať, tak nikdy nedostaneme takúto príležitosť a budeme musieť zostať v tejto politickej únii. Teraz máme tú príležitosť. Aj dynamika vývoja je na našej strane a musíme odísť. A v krátkom čase všetci britskí poslanci odídu. Čo vy, čo vy na to? E Takže za ENF bude hovoriť pani Le Pen. Pokiaľ ide o tieto analýzy výsledkov volieb v jednotlivých krajinách, ja by som chcela upozorniť na to, že socialisti dostali 22% a pritom nikto nepodal e, demisiu. Referendum, ktoré sa bude konať v Británii 23. júna, rozhodne o tom, či zostane krajina v Európskej únii. Je to mimoriadne dôležité a absolútne legitimné. Je to naozaj prejav prejav anglickej demokracie. Ale nie všetky médiá zastávajú e, rovnakú pozíciu. Je potrebné, aby sa e, rozvinula skutočná demokratická diskusia, analýzy a zaujímanie pozícií. E, je potrebné, aby boli rešpektované všetky názory to je takisto požiadavka demokracie. Toto predstavuje pre Angličanov príležitosť urobiť inventúru ich e, rozhodnutia zotrvať v Európskej únii. A pokiaľ by táto bilancia, táto inventúra nebola e, presvedčivá, tak e, prečo by mali zostať, ak si sami nájdú spôsob riešenia problémov svojej krajiny? V roku 1993 bola prijatá zmluva, ktorá e, zakotvuje ústavu, že nemôže generácia, e, za, zakotvuje zásadu, že je potrebné rešpektovať aj potreby budúcich generácií. Preto dnešná britská e, generácia nemôže e, niečo vnúcovať e, budúcim demokraciám. Toto je logika demokracie, ktorá je úplne legitimná. Ale Európska únia nám vnúcuje svoje nespočetné zákony a predpisy a často aj osoby, ktoré nie sú demokratickým spôsobom zvolené, sa zúčastňujú tohto procesu. E, nie sú rešpektované princípy, ktoré e, sú e, potrebné z hľadiska demokratického výkonu moci. A pokiaľ ide o organizáciu tohto, e, tejto e, zinscenovanej dohody, tak tá nás o tom nepresvedčuje. Ani prieskumy e, verejnej mienky alebo názory pána Webera, ktorý dáva prednosť prieskumu verejnej mienky pred referendom nie sú priateľné. Práve tieto sú samotným základom demokracie. E, myslím si, že bude odmenou za toto úsilie pre britský ľud sloboda. Takže teraz slovo dostáva pani e, Doc za nezaradených. As we in the my v Spojenom kráľovstve eh, budeme eh, hlasovať v deň nezávislosti 23. júna a napriek eh, snahám nášho premiéra Európska únia nie je schopná výjsť nám v ústrety v podstate tá nová dohoda znamená ďalšiu eróziu našej suverenity aj bezpečnosti. Budeme naďalej posielať miliardy e, do Európskej únie bez toho, aby sme dostali niečo e, späť. Ale aj keď sa pozrieme e, na tých, ktorí argumentujú tým, že treba zostať, nemajú, nedávajú žiadne záruky, záruky zmeny zmluvy. Tento parlament e, takú e, zmenu e, nie je schopný zaručiť. Toto je celé taká šaráda. A mm, ja chcem svojim voličom vyslať posolstvo v tomto zmysle. Neverte tomu, my sme spojené kráľovstvo a máme pred sebou ako samostatná krajina e, oveľa lepšie veci, než to, čo nechávame za sebou. Mrs. E, Dodds. Pani Dodds, máte tu dve modré karty, príjmate ich. Najprv od pani McGuinness. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Rada by som sa opýtala pani Dodds, či uznáva úlohu Európskej únie v mierovom procese v Severnom Írsku, pretože tam vytvorili eh, priestor pre tých, ktorí sa nevedeli dohodnúť, aby som to tak jemne povedala, aby mohli rokovať. A nevidíte hodnotu Európskej únie pri mierových aktivitách vo všeobecnosti a predovšetkým teda v Severnom Írsku. Samozrejme, nemôžeme zasahovať do britského referenda. Ja som vašou susedkou, pochádzam zo susedného Írska a mám teda, sme zo spoločného ostrova, si myslím, že je treba akceptovať vôľu ľudu. Ďakujem pani McGuinness za túto otázku. Áno, je to veľmi relevantná otázka. Ja som vždy uznávala úlohu tohto parlamentu európskych inštitúcií hrali a že zaručili, že v podstate boli v Severnom Írsku e, potom umožnené mierové e, rozhovory, mierové fondy. Ďalej tu máme štruktúrálne fondy, E, ktoré nás e, stoja veľa peňazí. No a čo sa týka susedských vzťahov s Írskou republikou, tak samozrejme vítam, že máme dnes oveľa lepšie vzťahy, než sme mali v minulosti. A ja dúfam a viem, že to tak bude aj naďalej. Ja, pani McGuinness, nemôžem e, dať nejaký záväzok za našho budúceho premiéra, ale určite potrebujeme otvorenú, úprimnú, čestnú diskusiu a nie nejaké strašenie ľudí, tak ako sme to videli e, doteraz v Severnom Írsku, pokiaľ sme sa nepridržiavali európskej línie. Ďakujem. Takže chcem vás informovať, že budem pokračovať v tom precedense, ako to vytvoril pán Šulc a budem pridelovať na každého ročníka len jednu modrú kartu, takže vás poprosím o strpenie ostatných, ktorí tiež žiadali o modrú kartu. Dobre, teraz pán Royal na minútu a pol. Pán predseda, pán predseda komisie, pán predseda rady. Pri poslednej diskusii o situácii v Európe na rade sa často kritizovalo, že na rade sedia len se sepci, ktorí sa e, medzi sebou len hádajú a v strede, ich strede záujmu sú E, ich osobné záujmy. Tento sa mi dokázal, že to dá ináč. Ja som veľmi spokojný a veľmi šťastný, že na poslednej poslednom samite sa rada konečne rozhodla, že ukázala, že aj tie najtežšie otázky sa dajú vyriešiť a preto ďakujem predsedovi Tuskovi a všetkým, čo na tom spolupracovali. Ukázalo sa, že e, Európa je schopná pracovať a konať aj čo sa týka tých najkomplikovanejších otázok. No a Správne tu bolo povedané, že nie len vo Veľkej Británii si musí obyvateľstvo uvedomiť, nakoľko je dôležitý európsky projekt, ako by mohol byť hodnotný, ale je to aj príležitosť, aby my v, narade a v parlamente sme si uvedomili, nakoľko dôležitý je tento projekt Európa, že sa je treba zasadiť za určité rozhodnutia a možno dospäť nejakým aj ťažkým kompromisom. Je to extrémne hodnotná šanca pre novú Európu a ja dúfam a želám si, predovšetkým čo týka témy utečencov, Pán Fox, ja si vás e, vážim, ale mám opačný názor než vy. Ten o, utečenský problém, to nie je otázka jednej kancelárky, to má viac, veľ, veľmi veľa aspektov, obrovské rozmery. Takže je to o nejaké individuálne hry. Rozhodnutie, ktoré padlo minulý víkend, môže byť základom eh, ďalších riešení v rámci nášho veľkého projektu, ktorému musíme prispieť všetci. Ďakujem, pán Royal. A teraz pani Wilmot na 3 minúty. Ďakujem. Eh, Kolegyňa, kolegovia, mohli sme eh, tu diskutovať o detailoch podroby E, dohody z minulého e, piatku. Bohužiaľ sa nepodarilo a teraz hodiny e, týkajú. Takže britský premiér povedal jasne, čo svedčí preto, aby sme zostali v Spojenom kráľovstve. Ale tá otázka, ktorú, pred ktorou teraz stojí britský ľud, je oveľa, oveľa významnejšia, než niečo, na čom by sme sa dohodli pri nejakých eh, neskorých hranekách v Bruseli. Ide tu vlastne o celú našu budúcnosť, eh, budúcnosť globálneho hráča, budúcnosť v Európe, budúcnosť eh, v dobe, keď potrebujeme medzinárodnú spoluprácu, aby sme sa mohli postaviť výzvam globalizovaného sveta. Takže Británia sa v podstate teraz dostáva na okraj tých veľkých otázok a v podstate nás už zatienili tí e, ostatní. E, takže e, sú tu tí, ktorí v podstate rozdeľujú takto spoločenstva, aby presadzovali svoje ideologické ciele, využívajú k tomu svoju typickú rétoriku. A Británia by mala naďalej hrdostať medzi, na, ako jeden z aktívnych členov z Európskej únie. E, tí, čo si želajú e, odchod z e, Európskej únie, sú len časťou britského obyvateľstva. Takže skutočne je na čase, aby sme si vypočuli tých, ktorí skutočne chcú zastávať záujmy pracujúcich ľudí. A preto Labour Party už teraz ide dvere od dverí, ulica od ulice, aby e, skutočne vysvetlovalo situáciu, aby sme nielen zostali v Európskej únie, ale, únii, ale aby sme sa stali aj jedným z jej popredných členov. E, e, na druhej strane Tóriovia chcú oslabiť práva pracujúcich, právo na dovolenku, rovnaké plat, istotu v zamestnaní. My teda budeme sa snažiť e, zabezpečiť e, pevné miesto Británie vo e, svete. Británia je silnejšia, keď spolupracuje so svojimi európskymi partnermi a môžeme ešte veľa urobiť preto, aby Európa fungovala lepšie. Nemali by sme podliehať ilúziám. Po referende a po prijatí novej legislatívy musíme mať eh, naďalej miesto za eh, rokovacím stolom únie, aby sme boli schopní obhájiť svoju pozíciu a o to sa budeme snažiť eh, za každú cenu. Pani Wilmont, akceptujete modlú kartu od pána Darmota? Hm, ďakujem za to, že ste akceptovali túto modrú kartu. Samozrejme, v parlamentných voľbách Británii pred niekoľkými mesiacmi sa Labour Party vyslovila proti referendu. Takže e, podporujete myšlienku referenda alebo ste proti nemu? E, a v prípade, že ste proti nemu, prečo ste zmenili názor? My e, jednoducho budeme mať referendum, či sa nám to páči alebo nie, ale musíme bojovať za budúcnosť britského národa a tá bude bezpečná len e, v rámci Európskej únie. Je to dôležité pre bezpečnosť, pre e, práca, práva pracujúcich, pre všetko. Ďakujem. Pani Sindveld, minútu. Áno. Like to... uh, ďakujem. Ja rada citujem svoj obľúbený televízny program. Áno, pán premiér, hlavne keď Humphrey hovorí. E, e, pán premiér, Británia má už minimálne 500 rokov rovnaké zahranično-politické ciele a to je vytvorenie zjednotenej Európy. A tak, aby sme, e, lebo máme Nemcov proti Angličanom, Francúzov proti Španielom, všetko sa to zmenilo. A prečo by sme to mali meniť teraz? teraz, keď to všetko tak dobre funguje. Ja ako holandská liberálka by som chcela povedať, aby sme 23. júna dokázala, že Humphrey sa milil. My si želáme, aby ste boli medzi nami, aby ste zostali medzi nimi a nie kvôli nejakej vágnej dohode, ale kvôli tomu, aby sme zabezpečili silnú, zjednotenú Európu, ktorá dokáže reagovať na výzvy 21. storočia, utečenci, terorizmus, klimatické zmeny, energetická kríza. My chceme, aby sme zlepšili život našich občanov tým, že využijeme úžasné možnosti, ktoré ponúka internetová doba a globálna ekonomika. Preto vyzývame britských občanov, aby 23. júna hlasovali za. Ďakujem, pani Anderson. Minúta 30. Ja, a, a, a, ak e, budeme vytlačať pracujúce osoby e, za hranicu chudoby len preto, že sú z inej krajiny. To nie je v súlade s našimi zásadami. E, my sme tu dnes počuli euroskeptikov, ale Ehm, musíme sa potýkať s veľkým demokratickým deficitom a musíme ehm, rešpektovať názory národných parlamentov, ale EÚ ponúka základnú ochranu v oblasti ochrany pracujúcich ehm, spotrebiteľov a ľudských práv. Má cenu zostať jednotní. Je potrebné, aby sme chránili tieto naše projekty, aby sme chránili naše hranice. Napríklad e, e, ako sú niektoré už existujúce e, projekty, polnospodárske fondy. To všetko zaznamenalo obrovský úspech v Severnom Irsku. A britská vláda by určite po Brexite tieto fondy od Európskej únie nenahradila. Preto Sinn Féin bude proti Brexitu a budeme podporovať e, zotrvanie. Mrs. Evans, one minute and... Pani Evans, minúta 30. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Vo Walesi nastal čas veľmi intenzívnej politickej diskusie, pretože pred júnovým referendum aj sa budú konať voľby novej waleskej e, vlády a budeme rozhodovať o tom, ako vybudovať silnú, udržateľnú ekonomiku a prospešné komunity. To všetko ide ruka v ruke s prípravou na referendum. Moja strana sa domnieva, že by sme mali zastávať miesto v Európe, ktoré máme a budeme bojovať za eh, ďalšie eh, úspešné vzťahy. My podporujeme členstvo v EÚ. Želáme si, aby sme eh, mali silnejšie miesto v Európe a budeme na tom pracovať. Ale to referendum sa týka širšieho obrazu. Ide o to, akým typom národa by sme chceli byť a aký typ Európy by sme chceli v budúcnosti vybudovať. My chceme rovnako ako iné krajiny budovať lepšiu, spravodlivejšiu spoločnosť. Čiže naše posolstvo je pozitívne. Veríme, že je v záujme všetkých našich ľudí, tak na vidieku ako aj v mestách, je v záujme podnikov a predovšetkým v záujme našich mladých ľudí, aby sme zostali v Európskej únii. Preto pretože musíme mať na pamäti, že je to voľba, ktorú robíme nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Uh, now, Mr. De Graaf. One... Pán De Graaf, De Graaf, minúta. Pán predseda, prieskumy verejnej mienky hovoria, že väčšina britskej populácie si žela, aby Spojené kráľovstvo opustilo e, Európsku úniu. E, e, je potrebné, aby sa tomu predišlo a to je aj dôvod, pre ktorý bola prijatá táto dohoda. Eh, Spojené kráľovstvo sa nemusí vzdať ani milimetra svojej zvrchovanosti. A je jasné, kto poťahuje tie nitky z Európskej komisie. Krajina by mala byť eh, svojim vlastným pánom a toto je pre Spojené kráľovstvo šanca eh, buď je potrebné, aby Spojené kráľovstvo bolo spolupracujúcou, zvrchovanou krajinou, ktorá by bola e, prosperujúca a spravodlivá. Pán Vojt, ďakujem, pán predseda. Už sme tu dnes počuli niečo o tom, čo všetko nefunguje, čo sa neimplementuje a potom máme miliónové sluby pre Turecko, alebo miliardové sluby, ktoré ešte taktiež sa neuskutočnili. Takže ako sa dá predpokladať, že to je, je že jedno, koľko slúbite miliard Turecku, ako sa dá predpokladať, že sa že tým niečo zmení. Turecko má záujem na tom, aby destabilizovalo Grécko, svojich susedov, nechcú ich stabilizovať. Takže ja sa pýtam, toto malo byť posledná slamka pre existenciu EÚ. Myslím si, že to tým skôr môže EÚ zabaliť. A potom, keď príde Brexit, tak to bude mať katastrofálne dôsledky. O tom sa hovorí a ja si myslím, že katastrofálne pre budúcnosť EÚ nie je nebude, že to neznamená odchod Eh, Veľkej Británie. Máme tu integráciu eh, cudzích eh, rás a mentalít, ale iba toto musí odmetnúť, pretože ináč nezaručíme existenciu EÚ našich predkov. Ďakujem pani Grosted na minútu a pol. Ďakujem. Dovolte mi, aby som parafrazovala bývalého francúzského prezidenta varoval, že náš dom horí, ale my sa pozeráme inde a my by sme mali zdieľať rovnaké priority. 40 hodín diskusí neviedlo k žiadnemu zásadnému pokroku pri riešení e, migračnej krízy. Je to nehodné nášho kontinentu. Je potrebné, aby sme vyzývali našich e, lídrov, aby zabranili e, Brexitu a aby sa zabranilo otvoreniu pandorinej skrinky Európy a la carte projekt. Musíme podporiť všetkých tých, čo chcú podporovať európsky projekt. Ako môžeme presvedčiť našich občanov, že je potrebné čeliť migračnej kríze, bojovať proti islamskému štátu, keď my abdikujeme pred svojimi vlastnými ľuďmi. Spojené kráľovstvo nemôže predsa držať ostatných 27 krajín rukojemníkmi. Je potrebné, aby sme zachovali našu solidaritu, pre pretože spol, e, ekonomická a sociálna, ako aj politická nestabilita, ktorá sa prejavuje v celom svete, vyžaduje, aby zostala Británia v EÚ. Teraz je lopta e, na britskom ihrisku a nastal čas, aby e, členské štáty boli skôr hasičmi než pyromanmi. Madame Grostet, uh, Madame Grostet. Pani Grostet, Máte modrú kartu, žiadosť o modrú kartu. Príjmate? Pán Le Breton. Acceptez ma question. Vous dites... Pani Gross, Instead hovoríte, že Brexit bude viesť k nestabilite v politickej a ekonomickej oblasti, ale frankfurtská burza sa dohodla prijať dohodu s londýnskou burzou. Dokazuje to, že Brexit nebude mať žiadny dopad na e, ekonomiku. E, prečo by to malo škodiť ekonomike? Vy ste ma dobre nepočúvali. Ja som nepovedala, že Brexit e, povedie k politickej nestabilite nestabilite. Ja som povedala, že politická, sociálna, environmentálna nestabilita vo svete vyžaduje, aby sme boli všetci zjednotení a preto je potrebné, aby sme my všetci ako 550 miliónov európskych občanov zostali spolu aj s britskými občanmi. Ale pokiaľ ide o londýnsku burzu, mám pocit, že to, čo ste povedali, nie je celkom pravda. Oh, Teraz pán Guerrero Salom, dve minúty. Ďakujem za slovo. Nevieme, čo sa stane o 4 mesiace v Spojenom kráľovstve, kiež by e, sa tam rozhodlo, že chcú zostať v Európskej únii. Ale vieme, čo sa, stane, čo sa deje deň po dní na uliciach a v mestách Európskej únie. Po určitých krízach, ktoré sme mali, bezpečnostná kríza, utečenská kríza, Brexit. Zabudli sme, že v podstate žijeme v permanentnej kríze už niekoľko, týž- niekoľko rokov. Máme tu e, problém s rastom, zamestnanosťou, s nízkymi platmi. OECD minulý týždeň publikovala výsledky 1,4, e, to je e, rast EÚ, Francúzsko 1,2, Nemecko 1,3, Nemecko o 1 A toto znamená, že nie sme schopní reagovať na krízu, ktorú, ktorá spôsobuje ďalšie krízy, ktoré teraz ničia Európsku úniu. Prečo sa to deje? V kontexte e, špecifických menových politík, kedy máme napríklad nízke ceny surovín, nemáme spoločnú expanzívnu daňovú politiku, ktorú teraz Európska únia potrebujeme. A preto OECD žiada ambicioznejšie daňové politiky, viac investícií z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska. A kto to hovorí? Nie je to nejaká, eh, nejaká konšpiračná teória nejakých socialistov. Nie. Je, sú to dôkazy OECD, ktoré získali za posledných pár rokov a preto sa žiada, aby Junckerov plán bol jasne a radikálnejší, aplikovanejší a aby ECB prijala na seba väčšie riziko. A čo sa týka imigrácie, tak tam sa stále hovorí o tom, ako ju zastaviť, ale nemáme dostatočné záväzky, ako uplatniť to, čo už sa schválilo. Pán Juncker povedal, že rada už potvrdila to, čo predtým schválila, ale to z nejako irónia. Dúfajme, že v marci sa to skutočne začne uplatňovať. Ďakujeme, pán Guerrero. Príjmate modrú kartu, pani Atkinson. Pán Guerrero, e, ako socialista veríte tomu, čo predložil David Cameron na stôl E, to znamená to, aby východoeurópania, ktorí prídu do Británie, boli e, v pozícii e, druhoradých občanov. Ja neverím v druhoradé občianstvo. Samozrejme, Chcem sa spýtať, e, či skutočne vaša skupina socialistická akceptuje túto dvojrýchlostnú a e, druhotriednú Európu? Ja si myslím, že prejav nášho predsedu aj vedúcu, vedúcej e, lebristickej delegácie pani Vilmot boli, boli jasné. My sme za silnú Európsku úniu, za integrovanú Európsku úniu a za Európsku úniu, ktorá rešpektuje všetky sociálne práva všetkých občanov únie. Ďakujem, pán Telička. Máte jednu minútu. Dámy a páni, pochádzam z krajiny, ktorá bola 40 rokov mimo integračného procesu. Nie, že by chcela, ale že sa to tak jednoducho vyvinulo. A mm, je to na Britoch, aby sa rozhodli, ale je veľký rozdiel, či ste v Únii alebo mimo únie so všetkými tými e, ťažkosťami, e, rozpormi a tak ďalej. E, my chceme Spojené kráľovstvo v únii a dohoda, ktorá je problematická v mnohých aspektoch, je pre mňa práve preto priateľná. A ďalšia vec. Toto nie je koniec. Toto musí byť začiatok reforiem, ktoré Európska únia veľmi potrebuje. Niektoré už sú na programe, niektoré ešte prídu. E, ak migrácii závery Európskej rady predstavujú veľkú snahu, ale e, toto e, nie je dostatočné E, pretože musia občania pochopiť, že my sme na správnej ceste. Pán Klanagen, minúta 30 e, sekúnd. Ďakujem. Milióny e, ľudí írskeho pôvodu budú hlasovať v referende o Brexite a e, určite budú hlasovať aj e, podľa, to, podľa toho, aká e, odpoveď príde od pána Junkera na moju odpoveď, na moju otázku. A vlády v Írsku boli prinútené E, e, prijať e, také podmienky, ktoré boli pre nich opakovane nepriateľné. Takže išlo tam o vydávanie dlhopisov. Išlo o kapitál, ktorý pochádzal z fondov ENA a v podstate e, to boli fondy pre sanovanie nesolventných inštitúcií. Pán Juncker, e, nech už ste kdekoľvek 31 e, miliard, v roku 2010 to stálo. Čo do toho dalo Francúzsko, Spojená Británia, Spojené kráľovstvo? Prečo sa na tieto otázky neodpovedá? E, jednoducho e, je im to jedno. Takže ja e, myslím, že, Briti, že Írovia v Británii budú hlasovať za odchod. Kot. One minute and 30 seconds. Thank you very much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prepačte, nevidel som modrú kartu pre, od pána Tenoka. Akceptujete, prosím, modrú kartu od pána Tenoka? Pán Flanagan. OK, Mr. Tanok. Mikro, mikro, mic. Mikrofón, prosím. E, írsky občania, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, v Anglicke napríklad. Ja neviem, ako toto vám e, alebo vašej veci pomôže e, v, v, práve v nadväznosti na ten írsky e, dlh. E, alebo chceli by ste, aby sa Írsko otrhlo od únie a opäť pripojilo k Spojenému kráľovstvu a navyše bude colná hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou. To bude znamenať ďalšie, e, ďalšiu záťaž pre Írskú republiku. Ako chcete zabezpečiť prosperitu a e, hospodársky rast, ak si e, takto vstýčite medzi Severným a Írskom a Európskou republikou túto, túto hranicu, pokiaľ teda vy sa odpojíte a Británia zostane. It is ironic, given that... To je E, ironické, pretože vy ste vlastne nepočúvali to, čo som ako írsky poslanec povedal. My chceme slušné e, odpovede. E, obrali nás o pol miliardy eur pri troch príležitostiach. To sme si teraz museli požičať. Ja hovorím to, že ak sa nedostane Írom vypočutia, tak to bude mať e, dôsledky, pretože niektorí z nich skutočne budú voliť Británia, chcú v dôsledku krízy jednoducho e, odísť. Takže ak nedostaneme odpoveď, čo iného môžete e, z toho vyvodiť? Len to, že Európska únia prosto nepočúva, o čo nám ide. Ďakujem vám. Pani Scott. Zelení si želajú, aby e, Británia zostala súčasťou EÚ, pretože by sme mali spoločne pracovať na výzvam, ktorým sme vystavení. Klimatické zmeny, terorizmus, utečenská kríza nerešpektujú hranice a vyžadujú si spoločné riešenia. Doteraz sa diskusia o budúcnosti Británie v EÚ e, obmedzovala len na mužov v strednom veku oblečených v oblekoch ale nie je to film. Teraz sa začína tá realita. My všetci začíname hrať svoju úlohu, všetci máme rovnaký hlas. Osobne zdieľam obavy tých, ktorí sa obávajú, že európska politik, politika niekedy predbieha to, čo ľudia v Spojenom kráľovstve aj v iných častiach Európy sú schopní akceptovať. Ale myslím si, že by sme mali oslahovať príbeh ľudí z rôznych kultúr a národov, ktorí sa spojujú urobili v záujme spoločného blaha. E, referendum a kampaň je príležitosť na diskusie o tom, ako možno zmeniť Európu. Hovoríme o tom, ako je možné obmedziť vplyv veľkých korporácií, ako môže byť Európa zodpovednejšia a e, môže lepšie zodpovedať želaniam svojich ľudí, pretože Únia bola založená e, ľuďmi a v prospech ľudí. Pán Vilimsky, minúta. Ďakujem, Ďakujem pán predseda. Ďakujem kolegovia. Chcel by som vyjadriť radosť. 23. E, júna príde veľký demokratický úkon v demokratickej krajine a ľudia si budú môcť demokraticky rozhodnúť o svojej budúcnosti. Aj v Holandsku už je demokratická väčšina za referendum ohľadom e, zotrvania v EÚ. Aj u nás v Rakúsku je veľa ľudí nespokojných s Európskou úniou. ja sa pýtam v tomto kontexte, prečo by nebolo byť možné na kontinente, kde sa demokracia narodila, či už to bolo na Islande alebo v Grécku, o tom sa dá polemizovať, ale aby na našom kontinente sme opäť sa riadili demokraciou, pretože demokracia je to najlepšie, nič nie je lepšie. V každom štáte, v každom systéme má obyvateľstvo na rok. rozhodnuto no ste vy, to nie, sme, nie som ja, to sú obyvateľia, to, to, je, to sú obyčajní ľudia. No a ľuďom sa musí podariť byť opäť e, súčasťou demokratického procesu. Ďakujem. Pán Korvin Mike na minútu. E, pán Donald Tusk. Ďakujem, pán predseda. Pán Donald Tusk povedal, že mu záleží na voľnom pohybe ľudí v Európskej únii, ale Spojené kráľovstvo nie je súčasťou Schengenu. E, Irsko napríklad e, takisto prichýlilo aj Karla Marxa, ale nevyplácalo mu žiadne e, sociálne dávky. Takže nepotrebujeme, aby sa tu na tejto pôde debatovalo o gerilách v Kongu a podobne. Takže my e, e, dúfame, že e, Spojené kráľovstvo, ak opustí Spojen, Európsku úniu, sa zasa vráti do spoločnej do, do, do spoločenstva národov, ktoré o, založia voľný obchod. Ďakujem. Pán Bonanno, prosím, máte slovo. Áno, ja som si vypočul vyjadrenie kolegu a chcem sa spýtať, či tu máme nejakú čarovnú, keby sme mali nejakú čarovnú paličku. Um, um, čo by, čo by e, taký pán predseda Juncker alebo pán Tusku robili e, v takom prípade, keby mali takú možnosť? Môžete zopakovať svoju otázku, čo by som ja urobil, keby... Áno, ja som povedal, e, potom ako som si vás vypočul, tak mi napadlo toto. Keby ste vy mali e, čarovnú paličku e, ako víla a Napríklad by ste mohli zariadiť pomocou tej paličky, aby ste boli predsedom Junkerom alebo pánom Tuskom. Čo by ste urobili? tejto situácii, v ktorej Európa je. Ja by som e, oznámil koniec Európskej únie. Bo našťastie žijeme v reálnom svete. Pán González, jedna minúta, 30 sekúnd, prosím. Uh, Mike, please. Mikrofón. Pán predseda, Dohoda s Veľkou Britániou nie je taká, ako sme chceli, ale bola to jediná možnosť. My sme všetko obetovali, by sme nestratili úplne všetko, ale nemôžeme si klamať. Nie je to dobrá správa. Predstavuje to krok zad. Generácia, ktorá si prešla dvomi svetovými vojnami a ich dôsledkami, tá už mizne a je stále menej Európanov, ktorí si spomínajú na príčiny druhej svetovej vojny a na jej dôsledky. Toto je nebezpečné. Budujeme Európu, aby sme sa vyhli novým národným stretom a my tu zároveň tlieskame lídrom, ktorí využívajú na to, aby si získali popularitu. Európa prišla po vojne, bola tu vojna, potom sa vybudovala Európa. A neopakujme znovu chyby z minulosti, nacionalizmus a populizmus. Veľa sme hovorili o externých rizikách, ale tie skutočné rizika pre Európsku úniu sú vnútri. Tak ako v 1939 je to starý dobrý nacionalizmus a starý populizmus. Európska únia to je tá jediná vakcína, ktorú máme k dispozícii, takže neoslabujme ju. Európa potrebuje Spojené kráľovstvo, ale pochopte ma dobre Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko spolu alebo oddelenie potrebujú ešte oveľa viac Európsku úniu, pretože mimo Európsku úniu je veľká zima. A chcel by som na záver povedať jednu vec. Príde referendum, Briti sa rozhodnú, či chcú zostať alebo nie. Ale ja vám hovorím jednu vec, a treba, aby sme všetci opakovali. Európa, nech už urobia Briti, čo urobia, tak bude pokračovať. Tak ako teraz po obede hovoríme eh, o Spojenom kráľovstve bez toho, aby tu sedeli nejaké Angličania. Ďakujeme, pán Gualtieri, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Eh, tá dohoda ktorá sa jednohlasne dohodla zo strany 28 členských štátov, je podľa mňa férová dohoda a všetky inštitúcie musia byť pyšné na to, že Európska únia bola schopná e, toto e, včas e, dokázať. Mm, Spojené kráľovstvo môže naďalej mať výhody z jednotného trhu, aby e, bolo viazané princípom čoraz užšej únie a politickým princípom, kým tento princíp e, je plne platný pre ostatných. Dohoda e, takisto zaručuje nediskrimináciu Libry a je plne v súlade so zmluvami a s, s princípom vytvárania rovnakých podmienok na celom jednotnom trhu. A okrem toho táto zmluva uznáva potrebu integrácie, ďalšej integrácie eurozóny. Ak sa britskí občania rozhodnú zostať, my sa budeme zaoberať návrhom komisie a to s najväčším maximálnym respektom a budeme rešpektovať dohodu, ktorá sa dosiahla a nebudeme ani brániť, ani, e, e, ani, ani odkladať jej implementáciu Právne povedané, Európsky parlament môže len formálne sa vyjadriť vo formálnom e, e, postupe ohľadom e, návrhu komisie, ale politicky vzaté táto debata jasne ukazuje, že tá dohoda v podstate je podporovaná veľkou väčšinou v tomto parlamente. My teda budeme postupovať férovo, urobíme si svoju prácu a teraz je na britských občanoch, aby si zabezpečili svoju prosperitu a budúcnosť. Ďakujem vám. A teraz e, pani e, Bilder minútu. Ďakujem predstaviteľom e, Európskej únie za e, toleranciu k požiadavkám e, Spojeného kráľovstva. Začína vojna, pripravuje sa referendum, ešte ale neskončilo počúvame e, rôzne hrôzostrašné e, e, príbehy o tom, čo by sa všetko mohlo stať. Pripomeniem len pána Faráža. Zostať v Európe je však aj napriek tomu najlepším riešením. Ide tu o prístup k najväčšiemu trhu na svete. To je oveľa dôležitejšie než e, akékoľvek bilaterálne obchodné dohody a máme tu boj proti klimatickým zmenám, terorizmu a podobne. Takže e, to všetko je nesmierne dôležité. Tí, čo chcú vystúpenie z únie, v podstate vedú našu loď proti útesom. To nie je patriotické, to je e, hlúpe. E, a my tomu musíme zabrániť v záujme budúcich generácií. Ďakujem. Pani Argentíny, jedna minúta, prosím. Ďakujem, pán predseda. Môžeme mať niekoľko samitov za sebou o e, e, migračnej e, kríze. Môžeme kritizovať Grécko, Rakúsko, Balkán. Samozrejme, toto môžeme robiť opakovane. Ale aj tak to nedostaneme pod kontrolu eh, ak budeme hovoriť len o zatváraní hraníc, vonkajších hraníc a eh, vnútorných hraníc, ak sa jednoducho eh, budeme, ak budeme odvracať podľa od toho, čo sa okolo nás stane, stá, okolo nás deje. Pán Tusk E, vedúce e, postavenie e, znamená aj, a to, že sme vo vedúcom postavení ako Spojená Európa, znamená, že dáme príležitosť aj utečencom. Takže modrá karta pre vás. Áno, máte slovo. Ja som veľmi pozorne počúvala pani Argentíny vy hovoríte o tom programe migrácie e, kvôli tým e, summitom. E, samozrejme, je tu otázka politickej vôle pripojiť sa k relokácii a a takisto pokiaľ ide o readmisiu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 Nechceme e, otvoriť e, novú e, kapitolu, prístupovú kapitolu pre Turecko pod tlakom týchto okolností, len preto, že sú tam milióny utečencov. Prava ma vôbec nepresvedčila. Samozrejme, nie je nič zlé na tom, aby sa Briti rozhodli, či chcú zostať v Európe, alebo e, nie. A e, Rada prislúbila 3 e, miliardy Turecku, to je to jediné, čo urobila ohľadom migračnej krízy. Ja chcem povedať pánu Tuskovi, pánu predsedovi, ale aj zastupcom komisie toto. Jeden európsky talianský občan bol mučený a potom zavraždení. A Európa, e, ktorá sa stará o všetkých ostatných, napríklad na toto vôbec e, neprihliadala. E, my to považujeme za hanebné. Egypt by skutočne sa k tomuto prípadu mal vyjadriť a e, skutočne hlas Európy a hlas pani Mogherini v tomto prípade sa neozval a je to hamba. Pán Puntulis, minúta. Uh Posledný Európsky summit e, dokázal, že budúcnosť Európskej únie nie je zabezpečená v súčasnom formáte. Je potrebné, aby sa zvýšila schopnosť e, Európy. Spojené kráľovstvo si želá získať osobitný štatút, e, ale potrebuje zároveň brániť svojich občanov a národnú zvrchovanosť, ale aj ostatné krajiny majú svoju zvrchovanosť, ktorú ktorú by si chceli chrániť. Prečo by nemali aj oni nasledovať? A Grécko je teraz e, e, vystavené veľkému tlaku. A e, hodnoty a zvrchovanosť e, sú tu, ale zdá sa, že Európska únia je vybudovaná na nejaké zmožke lži. E, grécky ľudia sú vystavení tejto tragédie zo strany svojej vlády aj tzv. spojencov. A je potrebné, aby ste urobili niečo, aby sa zabranilo tomu, aby Egejské more sa stalo týmto miestom, kde sa ľudia topia, je potrebné otvoriť detenčné strediska. Pán predseda Európskej rady, pán komisár, chcel by som poďakovať pánu Tuskovi, pánu Junckerovi za dobrú spoluprácu, ktorú ponúkli Európskemu parlamentu a ktorú aj splnili. Ja si myslím, že európska duša a duch nie sú na predaj. Veľká Británia dostala to, čo potrebujú pre svoje referendum a my sme sa e, do, zaviazali, že budeme dodržiavať pravidlá a zároveň budeme spoločne e, postupovať celým týmto procesom. Myslím si, že to dôležité a atmosféra rokovania toto jasne ukázala. Ja si myslím, že táto dohoda je aj právne dodržateľná a potom uvidíme z legislatívneho hľadiska, ako to sa to dá zase ošetriť. Ja si myslím, že na tomto základe môžeme splniť aj to, čo David Cameron povedal na konci rokovaní. Aj Veľká Británia v tomto meniacom sa svete už nemá šancu byť vplyvná, pokiaľ nebude súčasťou Európy, čo sa týka boja proti teroru a tak ďalej. No a vidíme, že bez nás Američania sa dohodli s Rusmi. To by nás malo definitívne zobudiť, aby sme sa nepozerali každý členský štát na, svoj vlast, na svoje vlastné záujmy, buď spoločne, alebo vôbec. Takže je treba, aby e, Európa opäť vyhrala a dúfam, že takto rozhodnú aj britskí občania. Ďakujem. Príjmate modrú kartu od pána Andersona. Len jedna modrá karta, pán Jurek. Takže pán Anderson, ďakujem. Pán Brok, ja si myslím, že dohoda, v ktorej chýba uznanie morálneho práva nečlenov eurozóny zožho stroskotaného experimentu s eurom, že takéto dohode niečo chýba. A nesúhlasíte, že takáto dohoda musí byť čoskoro dokončená? Lisabonská zmluva jasne hovorí, že 26 krajín má záväzky a povinnosti voči euru. A 19 už sa takto zachovalo, 7 je na ceste a majú povinnosť to urobiť a len dve krajiny sa rozhodli vystúpiť z tohto záväzku. A stabilita a rozvoj eura, tam je to vyzerá tak, že eurozóna môže byť prehlbená, všetci tam majú rovnaké podmienky, rovnaké práva a taktiež sme sa dohodli, že tých sedem krajín bude mať všetky výhody, ktoré majú ako, ako budúci členovia eurozóny a Povedali sme, že euro je meno Európskej únie a že nechcem mať žiadnu Európsku úniu, ktorá mala viacero mien. Ďakujem. Pani Rodríguez na minútu. Uh, spoke... Vážený pán predseda, hovorili ste o investovaní do Schengenu. Myslím si, že to je veľmi dobrá myšlienka Súčasná fragmentarizácia šengenského priestoru si totiž vyžaduje veľmi rýchle konanie. Je potrebné, aby sme posilnili európsku hranicu. Ale čo je skutočná európska hranica? Eh, je to hranica, ktorá, ktorú by nemala predstavovať nejaká eh, pevnosť, nemala by to byť nejaká eh, hranica obohnaná plotom. Skôr by to mala byť, mal by to byť priestor, kde by bolo možné si organizovať vzťahy medzi Európou a susedskými partnermi. Takýmto spôsobom by mala skutočná európska hranica byť vybavená ehm, logistikou, ako aj vybavením tak, aby sa ehm, mohli zvládať ehm, e, toky utečencov, ale aby sa zabezpečili potrebné štandardy. To si vyžaduje veľkú investíciu do budúcnosti a o tomto type investícií by bolo potrebné prijať urychlené rozhodnutie. Ďakujem. Pani Atkinson prvom rade by som sa chcela poďakovať. Máme tam nejakých voličov z východu. Vítam vás. Dúfam, sa vám táto diskusia páči. E, David e, Cameron dosiahol presne 1% toho, čo žiadal. Ja som zastupovala spolu s pánom Brokom na konferencii predsedov našu e, stranu a my sme zastupovali stovky občanov a ja som sa stretla a na tomto stretnutí s občanmi som sa dozvedela, čo si občania želajú. Neželajú si žiadne uh, obmedzenie dávok a e, tie dohody, ktoré boli dosiahnuté, sú len orientačné, nie sú právne záväzné. A pán Brok, to, čo dohodol pán Ehm, Cameron ehm, má len hodnotu papieru, na ktorom je táto dohoda napísaná, ako to potvrdil aj náš minister spravodlivosti. Pani Šojdrová. No, ďakujem, pán, eh, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Ja vítam dohodu Európskej únie s Veľkou Britániou ako vyjadrenie spoločnej vôle 28 krajín ďalej spolupracovať za podmienok, ktoré sú priateľné pre Spojené kráľovstvo, ako aj pre zvyšných 28 štátov a ktoré majú zmysel. Musíme si samozrejme uvedomovať aj to, že z dohody vyplýva nutnosť e, vyrokovať zmeny legislatívy, o tých sa bude rokovať tu v Európskom parlamente. E, tou hranicou sú spoločné hodnoty a zmluvy, ktoré sa nezmenia a táto podmienka sa dodržala ja si vážim politikov, e, ktorí sú schopní vzdorovať populizmu a som rada, že sú tu aj poslanci z Veľkej Británie, ktorí sa prihlásili v e, kampanii e, na boj za zotrvanie Británie v únie, ako to povedal pán poslanec Fox z ECR. Na druhej strane tu máme silný populizmus pána Faráža, ktorý dezinterpretoval vyjadrenie českého premiéra, ktorý tu upozornil na možnú vlnu dezintegračných dopadov, ktoré by britské referendum mohlo mať, ale samozrejme česká vláda neplánuje takéto referendum a e, samozrejme to riziko e, tu existuje e, v prípade, že by to referendum nedopadlo pozitívne. Ja osobne oceňujem veľkú aktivitu pána Tuska, a chcem, aby s rovnakou energiou riešil, e, sa zasadoval aj o riešenie migračnej krízy. Ďakujem pani Šojdrova. E, akceptujete e, modrú kartu od kolegyne pani Grapíny? Áno, ďakujem vám. Pani Grapíny, vážený pán predseda, dámy a páni, ja tiež súhlasím s tým, že Spojené kráľovstvo má zostať v Európskej únii a, a myslím, že aj Európska únia je toho názoru. E, chcem sa spýtať, e, myslíte si po tých ústupkoch, ktoré sa urobili, ktoré urobila Rada e, Spojenému kráľovstvu, za predpokladu, že tá odpoveď bude áno, takže myslíte si, že jednotný trh a rovnaký prístup a sloboda pohybu, že sa toto všetko bude respektovať? Ďakujem. Ja som presvedčená o tom, že dohoda je v takých mantineloch, kedy spoločný trh a tieto hodnoty, o ktorých ste hovorili, zachované budú. Samozrejme je isté, že tu budeme e, preberať legislatívne opatrenia, ale tie zásady spoločného jednotného trhu by sa narušiť nemali. Ďakujem. Ďakujem. E, pán Weidenholzer, minútu. Ďakujem, pán predseda. Je dobré, že máme základ alebo podklad pre rozhodnutie v rámci britského referenda. Je to teraz otázkou pre britské obyvateľstvo, aby sa správne rozhodli a sa ja som si istý, sa správne rozhodnú. Bohužiaľ sa odložili ďalšie dôležité rozhodnutia, je to napríklad utečenecká otázka, ktorá nás momentálne veľmi zamestnáva a je škoda, že sa potom rozhodne až na samite 5. marca. To je posledná šanca. Potrebujeme konečne podporu kapacity v krajinách pôvodu, potrebujeme viac peňazí, viac bezpečnosti na hraniciach, ktoré nemôžeme znovu vytvoriť tým, že budeme obnovovať vnútorné hranice, ale potrebujeme podporu Grécka, nie len čo sa týka bezpečnostných štandardov, ale aj podporu ľudských práv. No a na záver, potrebujeme realizovať toto európske riešenie, o ktorom sa toľko hovorí. Občania to nás čakajú. Je čas na Európu a nie na nejaké národné agendy. Ďakujem pán Karas na minútu 30. Ďakujem vážni predsedovia, dámy a páni. Čo sa týka útečeneckej otázky a otázky referenda v Spojenom kráľovstve, majú niečo spoločné. A síce že je tu príliš veľa politikov, ktorí tu e, nedostatočne seriózne postupujú, ktorí sa hrajú so strachmi ľudí, miesto toho, aby hľadali nejakého, nejaké riešenia. Tieto témy majú spoločné to, že sú tu ľudia z mnohých politických e, táborov, ktorí svoje vnútropolitické konflikty a národný egoizmus využívajú alebo spájajú s týmito otázkami na úkor európskeho projektu. A ja dúfam, že táto hra sa konečne skončí, pretože tá otázka je príliš vážna. Obe tieto témy, o ktorých som hovoril, referendum aj utečenci, ide tu o jednotnosť a budúcnosť Európskej únie. Nejde tu o e, egoizmus e, vlastných jednot, e, členských štátov. A je treba povedať, že je nepriateľné, aby zákonník aby sa porovnávali zákonník jedného štátu a druhého a, a aby, sa, aby všetci ukazovali prstom zase na toho druhého. A pretože máme tu naše európske rozhodnutia a hodnoty a tie by mali stačiť, aby sme konečne našli riešenie a mm-hmm. dôveryhodnosť miesto chaosu. Pán Karas Máte tu modrú kartu od pána Balčitisa. Alebo nie? Pán Alton? Pán Balčitis, prepačte, prepačte, prepačte. Pán Balčitis sa prvý prihlásil o slovo, takže veľmi, veľmi sa ospravedlíme mi to ľúto. Pán Balčitis. Povedali ste veľa vecí. E, mnohí z nás sa domnievajú, že Spojené kráľstvo by malo zostať v EÚ a, že a že zdravý rozum preváži. Nedomnievate sa, že Európska komisia by mala postaviť na nohy a vytvoriť nejaký plán opatrení, ktoré by boli uplatniteľné v prípade, keby Spojené kráľovstvo prestalo byť členom Európskej únie? Mali by sme začať hovoriť o City, londýnskej City, mali by sme začať hovoriť o rôznych veciach. Napríklad využívanie našej infraštruktúry a o ďalších veciach. Mali by sme sa na to pripraviť vopred. Takže čo sa týka rokovaní, tak tu chcem poďakovať kolegovi Brokovi, Gualtierimu Ferhostatovi, a ďalším z parlamentu, ktorí možno nepomohli. Všetkým ďakujem, že sme sa dopracovali k určitej dohode, pretože tým sa zaručuje, že spoločný európsky celok nebude obetovaný národným záujmom. A Manfred Weber tu hovoril, že občania chcú posilniť spoločenstvo a nie vystúpiť. Pokiaľ by Spojené kráľovstvo malo odísť, tak by to bol celý proces, nebolo by to len, nebolo tam dohoda áno alebo nie. som si chcem povedať, že každé referendum, e, ktoré vláda zadá, je len útekom pred zodpovednosťou a oslabením parlamentnej demokracie pán Karas. Keďže tu bolo predtým nedorozumenie, tak by som urobil výnimku a pánu Latinovi dovolím položiť otázku, pokiaľ ju príjmete. Áno. You have no escape. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážený kolega, pán Karas. Musím sa priznať, že sa musím násilím presviečať, aby som dohodu, ktorá bola prijatá minulý týždeň medzi vládami, šéfmi vlád a štátov a pánom Cameronom za úspech Vysiela totiž veľmi silný obraz politickej bezmocnosti. Je charakterizovaný absenciou líderstva, e, vôle a to skutočne nie je veľmi presvedčivé preto, aby ľud, Brit, tí Briti e, sa rozhodli zostať e, v Európskej únii. E, je, vyznačuje sa absenciou skutočnej perspektívy a pretože tá dohoda, ktorá bola prijatá, pri naša isté požiadavky, ale myslím si, že my musíme za posledné, za nadchádzajúce 4 mesiace urobiť všetko preto, aby to referendum prešlo. Takže to dve témy majú e, niektoré veci spoločné, že sa neberú dostatočne vážne. A to je kvôli tým ľuďom, e, ktorí tieto rozhodnutia robia. Oni musia sami tieto témy brať vážne a pokiaľ ich neberú vážne, tak potom aj tie výsledky nebudú brané vážne. A to platí pre otázku utečencov aj pre dohodu s, so Spojeným kráľovstvom. Takže Nede tu o dohodu, o, či áno alebo nie. Ja žiadam od politikov, aby prejavili väčšiu vážnosť pri rozhodovaní, pretože tu máme problémy v členských štátoch pri niektorých rozhodnutiach, že tam nie je dostatok úprimnosti v rámci diskusie a je treba postupovať vážne a to bude lepšie pre nás, pre všetkých. Pán Idemüller? Mindenkinek az az érdeke, hogy az Egyesült Király... Ďakujem, pán uh, predseda. Je v záujme všetkých, aby Spojené kráľovstvo zostalo v Európskej únii, ale uh, pokiaľ ide o tú, no tam nemôžeme byť vôbec spokojní, najmä pokiaľ ide o sociálne dávky, to je skutočne diskriminačné. E, túto kampaň proti pracovníkom z východu začal pán Faráš a jeho strana. Maďari a Poliaci nechodia do Spojeného kráľovstva e, pre sociálne e, prídavky, ale pretože nemajú doma prácu a žiadne sociálne e, prídavky ne Hm, kompenzujú to, že nie sú doma, že museli opustiť rodiny. Takže opäť sú to tí, ktorí sú najzraniteľnejší, ktorí musia e, vlastne hm, platiť za konflikt. Prosto ľudia, ktorí sú chudobní. Takže e, v prípade konfliktu Samozrejme, v e, konfliktnej situácii vždy ako prvé e, riešenie všetkým napadne to, aby sa obmedzovali sociálne e, prídavky. A ja chcem bojovať za Európu, ktorá nie je proste poznačená obmedzovaním sociálnych dávok. Pani Šujca, ďakujem. Máte minútu. My sme E, budovali e, Európsku úniu, aby sme zabránili konfliktom a žili v e, miery a nie, aby sme skončili v takejto populistickej atmosfére. Je tu šengenský priestor, eurozóna, spojená Európa a to musíme zachovať. Pán predseda Weber jasne poukázal na to, že v Líbi, na Ukrajine, v Sýrii my v podstate e, postupujeme e, ako si v tieni toho, čo sa rieši vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu. Ale e, Hmm, v Únii ako takej je nezamestnanosť veľmi vysoká. Pán Juncker už povedal, že buď budeme odvážni, alebo sa všetko rozpadne. Ja e, berím tomu, že treba, aby sme boli e, odvážni, že Európska únia musí pokračovať, nesmie padnúť. Ja verím tomu, že e, občania Británie budú dostatočne rozumní a urobia správne rozhodnutie v júni, že e, povedia áno zotrvaniu v Európskej únii. Je to jediné správne riešenie pre úniu a takisto aj pre Spojené kráľovstvo. E, ďakujem pánu Tuskovi takisto e, za to, čo ste povedali. Ono skutočne, toto, táto situácia je jedna z najnebezpečnejších v histórii Európskej únie, Ale musíme si uvedomiť, že čelíme obrovskej, najväčšej humanitárnej migračnej kríze od druhej svetovej vojny. Takže čakám s veľkým optimizmom na 7. marca, pretože to, e, tam budú výsledky e, e, samitu s Tureckom. Ešte kým sa vás spýtam, či akceptujete modrú kartu od pána Jakobčiča, musím vám povedať, že požiadame pani Guillaume, aby sa ujala slova a potom E, si vypočujeme pána predsedu Tuska, pretože bude musieť odísť a potom budeme pokračovať v diskusii. Takže takýto je scenár. Takže akceptujete e, modrú kartu od pána Jakovčiča? Šujica ste pri... Áno, ďakujem pán Čujica za to, že ste akceptovali e, e, moju modrú kartu. Ja som si vás veľmi pozorne vypočul a, chcem, že, a viem, že chcete, aby Spojené kráľstvo zostalo v Únii. Ja chcem to isté. Ale my dvaja, ani Európsky parlament o tom nebudú rozhodovať, nebude rozhodovať, budú o tom rozhodovať e, občania Spojeného kráľovstva. Ak sa rozhodnú pre odchod, e, tak e, potom teda už by nemali nasledovať žiadne ďalšie rokovania so Spojeným kráľovstvom, lebo to bude považované za definitívny odchod a definitívne nie Spojeného kráľovstva Európskej únii. Áno, ja e, súhlasím, že teda tá dohoda, ktorá sa dosiahla so Spojeným kráľovstvom, je definitívna dohoda a Európska rada urobila ústupky a hlasovala e, jednohlasne a nemyslím si, že by sme e, Spojenému kráľovstvu mali dávať možnosť renegociovať opäť ich členstvo. Takže áno, Pokiaľ ide o otázku Brexitu a migrantov, tá odpoveď býva rovnaká. Je potrebné, aby zostala Európa zjednotená v ťažkých časoch. Ale my e, si uvedomujeme, že čo sa rozhodlo, to je v podstate nič. E, v podstate e, to, čo sa dosiahlo, to už malo byť v podstate dávno dosiahnuté. Ehm, E, pokiaľ ide o, e, Taliansko a Grécko, tak e, sú to štáty, ktoré majú veľké problémy. A pokiaľ ide o stanovenie kvót na rozdeľovanie utečencov a podobne. To sú všetko veci, ktoré neboli vyriešené. A takisto, keď sa pozrieme na dnešné Grécko, vidíme, že dominový efekt zatvorenia hraníc začína byť veľmi vážny a môže viesť e, humanitárnej kríze. Mám otázku, prečo by sme mali konať opakované európske samity, keď nie sme schopní e, dospieť k politickému riešeniu? Ďakujem, pán predseda Tusk, máte slovo. A potom e, pán komisár Dombrovský bude mať slovo nakoniec. Ďakujem. No, ďakujem vám za pochopenie. Len dve poznámky. Diskutujeme dnes o dvoch otázkach. Dohoda so Spojeným kráľovstvom a e, migrácia. To je veľmi úzko prepojené a nemám absolútne žiadne pochybnosti, že ako budeme e, čeliť migračnej kríze, e, to bude pre kľúčové aj pre kampaň v referende v Británii. Všetci, ktorí chcú zachovať jednotu Európskej únie, jednotu celého západu a všetci tí, ktorí e, e, vedia a cítia, že sa nachádzame v rozhodujúcej chvíli, tak by e, mali byť e, maximálne odhodlaní. E, spoločný plán podľa mňa znamená efektívnu implementáciu našich rozhodnutí, plné, e, plné respektovanie šengenského kódexu a spoločný postup s Tureckom. Táto nová, tento nový jednotný postup v prípade e, e, migračnej krízy nemôže byť e, porušený. V opačnom prípade to môže totiž prispieť k tomu, že Spojené kráľovstvo odíde z únie. Povedal som, že dohoda so Spojeným kráľovstvom nadobudne účinnosť len vtedy, ak budú britskí občania hlasovať za to, aby zostali v Európskej únii. Ak sa rozhodnú odísť, tak tá dohoda prestane existovať. A nikto nebude a nikto by si nemal robiť v tomto prípade ilúzie. E, nebolo to jedno z mnohých kôl e, rokovaní o e, dohode s Spojeným kráľovstvom. Bolo to prvé a posledné kolo. E, ďakujem. Ďakujem vám a bohužiaľ z technických dôvodov musím odísť. Ďakujem pánu Tuskovi. E, pán Kepalo Janis má slovo na minútu 30 sekúnd. Ďakujem je veľmi ťažké nesúhlasiť s tým hodnotením, ktoré urobil predseda Junckera, predseda Tusk, pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Teším sa na referendum, po ktorom nebudú nasledovať žiadne rokovania. Uh, v, v, v prejave o Spojených štátoch európskych sa hovorilo aj o účasti Škótska, Walesu, Irska, ale toto referendum ohrozuje e, členstvo Spojeného kráľovstva. A malý, malé Anglicko nedokáže vzdorovať celému svetu. Ja budem aj naďalej e, podporovať investície do Schengenu, do posilňovania hraníc. Turecko je súčasťou riešenia migračnej krízy. E, pretože Turci prepušťajú migrantov bez e, ďalšieho, e, jednoducho umožňujú tým, ktorí umožňujú prevádzačom prevádzať veľké počty ľudí z Ázie, z Afriky. Myslím si, že Európa je schopná nájsť nejaké riešenie. Ďakujem. E, ďakujem. E, pán predseda hovorí pani Kienke. Konala sa ďalšia Európska rada, e, ktorá zasa nič nevyriešila, pokiaľ ide o migráciu. Cieľom Európskej únie pri riešení migračnej e, krízy. Musí byť, musia byť ochrany vonkajších hraníc e, Európskej únie a e, zachytenie migračných tokov. Toto je politika na dlhú, to je beh na dlhú trať. Treba, treba vytvoriť kanály pre legálnu migráciu pre eh, bezpečnú migráciu návrh eh, správy Európskeho parlamentu o migračnej kríze ponúka konkrétne odpovede na tieto otázky. Treba byť eh, pritom solidárnejší a zodpovednejší. Treba mať víziu do vzdialenejšej budúcnosti a to bohužiaľ teraz e, chýba tak, aby sa neohrazila jedna zo základných slobod a to je slobodný pohyb e, ľudí. Ďakujem teraz na minútu 30 pán Gunnar Hökmark. E, pán predseda, ja si myslím, že je prekvapivé v tých diskusiách, ktoré sme si dnes vypočuli, že v podstate v málo ktorej z tých diskusí sa hovorí o tých problémoch, ktorým skutočne čelíme. Tu nejde o Európsku úniu, o jej rozvoj. Tu ide o Európu, jej stabilitu, bezpečnosť, prosperitu a o tie výzvy. Toto je jednoduché. E, Turecko, Rusko, Ukrajina, provokácie e, voči mnohým európskym štátom. Samozrejme, E, mnohí e, by chceli možno Putina vidieť tu, no, volili e, by ho. A na druhej strane tu máme prosperitu, hospodársky rast. A na druhej strane zase tí, ktorí, tí, sú tu tí, ktorí nechcú otvorený trh. Ale ak teda máme, pro, máme problémy týkajúce sa stability, máme tu Putina, E, Severnú Afriku, e, klím, klímu, klí, zmeny klímy, e, chudobu. Tieto problémy nemôžeme riešiť bez toho, aby sme boli jednotní. A tí, ktorí chcú fragmentáciu, tak samozrejme tí budú podporovať Putina, Lepenovu a ďalších extrémistov. Musíme proti ním bojovať a Spojené kráľovstvo musí e, pochopiť, aký je význam jeho zotrvania v Európskej únii. Ďakujem. Pán Hökmark, je tu modrá karta pre vás od pána Marka Jureka. Príjmate ju? Bol by som prekvapený, pokiaľ by sa nikto nič neopýtal. Pán Jurek na 30 sekúnd. Ďakujem za to, co mluvil pán. Ďakujem vám za to, čo ste povedali o hrozbách, hrozbe, ktorú predstavuje Rusko, najmä pre tú časť Európy, kde je moja krajina. Ale e, ľudia e, o e, Európskej únii a kríze nediskutujú. To sú tie vlády, vlády, ktoré napríklad tolerujú také snahy ako Nord Stream. Takže neobvinujme národy, a verejnú mienku, ale mobilizujme e, e, vlády. Thank you very much. I must... 30 sekúnd máte. E, ďakujem. Ľudia v Európe, a to som presvedčený, dávajú prioritu stabilite a bezpečnosti tejto časti sveta. Chcú mier a vidia hrozby. Chcú, aby sme mali o e, zodpovedné energetické, klimatické aj mentálne politiky. A my samozrejme toto musíme zvládať, nemôžeme e, predtým zatvárať oči, ale e, nikto tu dnes popoludní nepovedal, že všetky tieto problémy môžeme riešiť osamotene lepšie. Bohužiaľ, váš čas vypršal. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Elena Valenciano na minútu. Ďakujem za slovo. Venovali sme veľa času tomu, že sme sa snažili vyhnúť odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a myslím si, že robíme dobre, keď sa snažíme Brexitu vyhnúť. Ale prekvapuje ma, koľko málo času a málo energie sme venovali tomu, aby sme sa pokúsili vyhnúť tzv. eurexitu. A síce odchodu vlád Európskej únie od e, spoločných princípov a hodnôt. A to je kríza utečencov. Utečenecká kríza predstavuje tú skutočnú krízu toho, čo teraz Európa v skutočnosti je. A to, o čo sa snažila a čím sa chcela stať kríza, ktorá spochybňuje všetko to, čo, za čo sme bojovali a čo sme bránili. Takže zatiaľ, čo sme pracovali na to, aby sme zabránili Brexitu, sme zabudali um, sa snažiť brániť Eurexitu, mizli princípy solidarity a spravodlivosti. Ale nemali by sme takto pokračovať. E, ďakujem a pred KHTI posledným mi hovorí pán Paolo Ranžel na minútu a pol. Eh, pán predseda, eh, pani predsedajúca, treba povedať, že výsledok tejto rady sa v zásade netýka Spojeného kráľovstva a dosiahnutej dohody, lebo to je v podstate, ten, ten eh, výsledok je v podstate uspokojivý, pretože zachováva základné hodnoty Európskej únie a zároveň rieši, povedzme, E, tie určité výhrady, ktoré predkladalo e, Spojené e, kráľovstvo. Takže tu máme takú vyváženú, vyváženú pozíciu, ktorá je priateľná. Rozhodujúce podľa mňa v tejto otázke je to, že Európska únia samozrejme nemôže zasahovať do zvrchovaných otázok britského ľudu. Ten má všetku slobodu rozhodnúť, či zostane alebo nezostane v Európskej únii. Ale dôležité teda je mať jasné stanovisko v tom, že ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne odísť, bude to mať dôsledky a bude to mať veľké dôsledky. Je dôležité, aby britskí voliči a všetci ostatní občania pochopili výhody aj nevýhody, že sú dobré veci aj zlé veci e, súvisiace s členstvom v Únii. A je e, veľmi dôležité, aby bolo jasné, že e, nebude druhá príležitosť na rokovanie. Treba vedieť, aké budú dôsledky odchodu jednej krajiny z Európskej únie. A ja si myslím, že e, s, e, potom budú skutočne rozhodnutia britského ľudu slobodné a zvrchované. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz sa dostávame k spontánnej rozprave Catch the Eye. 14 ľudí sa prihlásilo do tejto časti, 10 môžem prijať, uvidíme, ako na to budeme časovo. Pokiaľ všetci budú hovoriť naozaj len minútu, tak môžem potom pribrať ešte ďalších. Prvou rečničkou je pani Mayrid McGuinness na minútu. You, Ďakujem, pani predsednička na stretnutí rady sa hovorilo o migrácii, ale pritom väčšina našich diskusí sa týka referenda v Británii. Preto by som sa chcela vrátiť k otázke migrácie, pretože ovplyvňuje to, čo sa deje v Británii, ako aj výsledok hlasovania. Myslím si, že je potrebné urobiť jednu vec. Keď sa pozrieme na susedné krajiny, ako je Libanon, Jordánsko, Turecko, ktoré prijali veľký počet ľudí a ktoré dostali od Európskej únie prísľuby finančnej pomoci, pomoci, ale ešte ju nedostali. To je vec, ktorá si zasluhuje oveľa väčšiu pozornosť, pretože tu ide o to, že e, sa týmto zvyšuje negatív, posilňuje negatívna nálada v Európe. Ale ďalej, ďalej je tu vec, že nesmieme zasahovať. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme mali priestor na vyjadrenie našich názorov a my v Spojenom kráľovstve budeme mať veľký záujem na výsledku tohto riešenia a a bude to mať aj vplyv na to, aby Spojené kráľstvo zostalo v Európskej únii. Ďakujem. Nikola Caputo. Ďakujem. E, Európska rada e, ocenila rozhodnutie e, na tá zapojiť sa do operácií v Egejskom mori. Frontex bude s NATO priamo spolupracovať a spolupráca Európskej únie s Tureckom je e, strategicky dôležitá, aby sa e, mohli kontrolovať e, migračné toky. Ide o to, aby sa skutočne ten akčný plán efektívne uplatňoval. A 7. marca sa bude konať summit, ktorý z tohto hľadiska bude rozhodujúci. E, odchod Spojeného kráľovstva by mohol byť e, fatálny jak pre e, Európsku úniu, bezpečnosť Európskej únie, tak i Spojeného kráľovstva. Z tohto pohľadu treba urobiť maximum preto, aby Spojené kráľovstvo zostalo v Európskej únii. Ďakujem. Teraz pán Notis Marias na minútu. Ďakujem, pán predseda. E, Turci e, posielajú ďalšie tisíce ľudí do Grécka cez more a Firom e, už zatvorila svoje hranice. Takže Grécko sa môže stať takým veľkým Dachau. A Eh, len 400 z týchto tisícov a tisícov utečencov bolo eh, relokovaných eh, a presídlených. Oni idú do Grécka, lebo dúfajú, že sa odtiaľ dostanú ďalej smerom do Nemecka a chcú ísť cez Bulharsko. No a jediná možnosť je, aby Grécko opustilo Schengen, aby mohlo a aby, aby využilo svoje vojenské jednotky a na hliadkovanie v Egejskom mori. E, to je dôležité v e, záujme verejnej bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Zaskom Bielba Randika na minútu. Takže moja e, politická skupina už veľmi dlho sa zasadzuje za existenciu európskeho projektu a preto sme proti akémukoľvek spomaleniu federalizácie Európy. A sú tu určité také obskúrne spôsoby rokovania. A máme tu dokument, ktorý sa začal spísať, aby sa vyriešili kameronové interné problémy v Spojenom kráľovstve, ale aj v Európe. V Bruseli sa taktiež spustila Eh, národná eh, diskusia, ktorá si ako obetného baránka zobrala určité eh, aspekty európskeho projektu. A myslím si, že by bolo lepšie hovoriť o Inklandexit a nie o Brexite pretože určite niektoré časti e, Veľkej Británie budú chcieť zostať e, súčasťou Európskej únie. A myslím si, že čoskoro sa zhodneme na tom, že národovectvo e, kataláncov alebo škótov alebo e, baskov, že všetko toto je v podstate demokratické právo. Ďakujem, Tania González Peňaž. Ďakujem. Vážení kolegovia, Teraz sa víkend sme sa zobudili a zistili sme, že je tu dohoda s Veľkou Britániou, ktorá veľa hovorí o tom, akú Európu budujeme. Máme tu Európu dvoch rýchlostí, o ktorých sa hovorilo na začiatku krízy, už sa stala realitou. Máme tu e, práva, ktoré sa upierajú južným krajinám, ale pod určitými hrozbami alebo vyhrážkami sa tieto práva poskytujú severným štátom. Taktiež sa tu zhoršujú nerovnosti a ide tu aj o štatút v podstate jednotlivých občanov. My máme 180 e, tisíc španielských občanov v Spojenom kráľovstve, ktorí sa stanú, ktorí tam podporujú britský štát, ale v podstate sa stanú e, občanmi druhej kategórie. Toto ide proti článkom 45 a 46 zmluvy o Európskej únii. E, táto dohoda je veľmi e, negatívna pre krajiny, ktorým bola uložená šetriaca politika bez toho, že mali možnosť vôbec o tom rokovať. Ďakujem. Pán Zoltán Balco na minútu. Hm, ďakujem, pán predseda a pani predsedajúca. Ja by som chcel e, uviezť, e, e, citovať z toho dokumentu zo samitu vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniu, úniou. Takže členské štáty sa zavezujú k tomu, že nebudú trvať na čoraz ušej únii, ale to bude v zmluvách, eh, keď príde k ich ďalšiemu eh, eh, doplneniu a zmene. Takže toto je teda nielen symbolická otázka. To znamená, že v tej neskôršej legislatíve všetko, čo sa bude týkať ušej únie, to sa teda nebude týkať Spojeného kráľovstva. Ale potom tu vyvstáva otázka diskriminácie. Európska jednou z európskych hodnôt je boj proti e, diskriminácii a mm, všetky krajiny by sa mali snažiť o užšiu spoluprácu. Minúte. Pokiaľ teda kolega je na sledujúcej miestnosti, tak môže hovoriť. Ďakujem. Takže toto rozhodne nie je nejaká veľká reforma EÚ, ktorú sa to chystalo e, byť. A myslím si, toto dohoda, ktorá bola dosiahnutá, skôr má uspokojiť určité pochybnosti, obavy niektorých členských štátov. Samozrejme, tu máme určité ústupky, ktoré odzrkadľujú pozíciu niektorých členských štátov. Ja si myslím, že Veľká Británia rozhodne e, sa bude mať lepšie v EÚ než mimo nej. Mm, sú tu finančné a bezpečnostné výzvy globalizovaného sveta, ale na to potrebujeme čo najjednotnejšiu Európsku úniu. Avšak mali by sme byť obozretní. Táto dohoda by nemala byť takými zadnými dvierkami pre ďalšie krajiny, aby si tak riešili svoje e, krátkodobé a dlhodobé problémy. Ďakujem, pán Juan Fernando López Aguilar. Na minútu. Ďakujem. Závery rady nás postavujú pred hotovú vec. Ukazuje sa tu, že zlá dohoda môže byť lepšia než žiadna dohoda, ktorá by potom viedla k odchodu Spojeného kráľovstva. Avšak je tu zodpovednosť Davida Camerona, pretože on má v podstate rozdelenú vlastnú politickú stranu. A príde referendum 23. júna, musíme zaručiť, aby komisia rešpektovala európske právo pri rozhodovaní, pri implementácii príslušných záverov a, a nesmie byť porušený základný princíp eh, voľného pohybu osôb, ktoré je stanovené v zmluve Európskej únii. A nesmieme dopustiť, aby e, tí, ktorí sú z iných členských štátov EÚ a pracujú v Spojenom kráľovstve, sa stali e, občanmi druhej kategórie. A čo sa týka premiestnenia utečencov, tak e, tí naďalej neboli premiestnení, takže tento princíp taktiež nie je dodržiavaný. Ďakujem teraz pán, pani Rúža Tomášiš na minútu. izjava, koje sú To vyhlásenie, ktoré nasledovalo po rokovaniach e, Hm, vyzeralo tak, že skutočne obe strany sú spokojné s tou dohodou, ale reakcie britských občanov nám ukazujú, že je stále veľa tých, ktorí, ktorým sa tá dohoda nepáči. A to znamená, že hoci, alebo aj keď Spojené kráľovstvo zostane v Európskej únii, tak reforma tohto spoločenstva e, bude nutná e, pretože e, skutočne e, to usporiadanie súčasnosti, nie, to, to súčasné usporiadanie nie je, e, sa, nie je prispôsobené v súčasnej dobe, súčasným podmienkam. Takže nerobme si ilúzie. Ak Spojené kráľstvo zostane v Európskej únii, to neumlčí milióny Britov, ktorí budú kritizovať a kritizujú a budú kritizovať Európsku úniu, ale zároveň e, samozrejme sa k tomu pridajú tí, ktorí volajú po uh, vážnej reforme. Herr Kuntis. Pán Kuntis, na minútu. To, ότι η πολιτική της Κομισιόν Komisia je pokritecká a je pokritecká aj vo veci utečencov, to vieme. Vy nám hovoríte, že nie ste schopní e, realizovať e, prístup EÚ k migračnej kríze. Čo sa stalo s tými všemocnými európskymi inštitúciami, ktoré vnúcujú memoranda, ktoré vnúcujú politiky úsporných opatrení? Je to tá istá inštitúcia, alebo jednoducho to nedokážete? Ehm, v januári prišlo do eh, Grécka, prišli 10 eh, tisíce utečencov a Grécko sa stáva enklan, enklavou utečencov. Hrozí, že sa stane enklavou ďalších miliónov. Čo budete robiť? Ehm, ehm, musíte dosiahnuť, aby nariadenie o Dubline bolo skutočne uplatňované, aby sa hliadky na to e, rozmiesňovali, ale v skutočnosti tú situáciu ešte zhoršujú. Sme e, vystavení geopolitickým otrasom a zdá sa, že neviete pomôcť e, krajinám ako je Grécko. Ale to všetko ovplyvňuje to, o akú Európu vám ide. Pán Konstantinos Papalakis. Ďakujem veľmi pekne. E, nesmieme si zastierať skutočnosť, že e, nie, sú, e, nie je nariadenie implementované z toho dôvodu, že by Grécko nezvládalo úlohu, pretože boli schválené odporúčania, bolo dohodnuté, že sa budú uplatňovať e, niektoré e, limity na počet utečencov. Ale teraz so súhlasom greckej vlády NATO bude e, ohrozovať zvrchované práva Grécka a bude provokovať Turecko. Ak sa situácia nezmení, tak e, nebezpečenstvo bude veľmi veľké. Je potrebné, aby sme bojovali proti rasistom, fašistom a aby sme ľuďom umožnili, aby sa dostali do krajiny, do ktorej smerujú. Maria Spiraki. Ďakujem, pani predsednička, pán podpredseda Dombrovský. Je potrebné, aby sme prijali spoločný postup. Len prostredníctvom spoločného postupu a úsilia sa dostaneme ďalej. Ehm, čo sa stalo s nutenými relokáciami? Ehm, E, ak nedôjde k relokáciám, tak členské štáty, ktoré si neplnia tieto povinnosti, tak by nemali dostať štruktúrálne e, fondy a je potrebné, aby e, sme takto konali v prípade krajín, ako je Maďarsko a takisto e, Turecku, Turecko porušuje medzinárodné e, právo. My chceme, aby členské štáty plnili svoje povinnosti. Pán Plenen. som si istý, že nie som sám. To si robí obavy z postavenia, e, z pozície demokratickej e, strany v, v Spojenom kráľovstve. E, ich názov svedčí o tom, že to je unionistická strana. Ale keby odišla, keby odišlo Spojené kráľovstvo, tak by v Britskej únii nezotrvalo ani Wales, Škótsko a ďalšie časti, čiže e, britská zastava Union Jack by už nemohol plniť svoju úlohu. Ako môže unionistická strana pracovať na rozpade únie. Mali by ste zmeniť svoju pozíciu. Pani More. Máte pripomienku k rokovaciu poriadku? Takže ja som sa prihlásila do Catch the Eye hneď veľmi skoro dnes po obede a zaujímalo ma podľa čo ste vyberali rečníkov. A druhá vec, čo by sa stalo v tomto parlamente, pokiaľ by raz sa z tých 750 niekoľko ľudí sa asi 50 ľudí prihlásilo do eh, Catch DI a boli by teda celé desiatky, ktoré by sa nedostali možnosť vyjadriť. Čo by sa stalo potom? Pani Morvaj, čo sa týka Catch DI, tak tam je to tak, že sa snažíme prijať čo najviac žiadostí o slovo, ale snažíme sa dosiahnuť určitý pomer medzi väčšími a menšími politickými skupinami. A ja som tu zobrala troch z väčších politických strán dvoch z menších, potom aj ďalších, ktorí sú nezaradení, aj vášho kolegu z Maďarska, ešte niekoho ďalšieho z nezaradených. Takže myslím si, že v tomto rámci to je pochopiteľné. Vy ste boli tretia, ktorá ste sa prihlásili za nezaradených. Ja som zobrala dvoch iných kolegov, Takže myslím si, myslím si, že som to rovnomerne rozdelila. A teraz dostáva slovo komisár Dombrovský na posledné vyhlásenie v mene komisie. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Čo sa týka rokovaní o Spojenom kráľovstve, šefovia štátov a vlád sa dohodli minulý víkend, že vyhovajú požiadavkám premiéra Camerona a teraz už ďalšie rozhodnutie v rukách britských občanov. Ako povedal predseda Juncker, pokiaľ by výsledok referenda bol pozitívny, komisia by okamžite predložila legislatívne návrhy Európskeho parlamentu a Rade, aby bola táto dohoda implementovaná k utečeneckej kríze. Európska komisia pracuje vodne e, v noci v tejto sfére. Myslíme, že riešenie tu môže byť iba európske. Členské štáty musia navzájom kooperovať a implementovať už prijaté dohody. Vidíme tu prvé e, e, dobré znamenia, pokiaľ ide o manažment hraníc, hotspoty, e, návratovú politiku, prerozdeľovania. Komisia pripravuje ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie. A pokiaľ ide o kroky e, s našimi externými e, partnermi, tie sú tiež veľmi dôležité. Stretnutie s Tureckom a e, európskymi lídrami 7. marca bude kľúčové v tejto súvislosti. Potrebujeme koordinovaný prístup, teda pokiaľ ide o výzvy súvisiace s migračnou krízou. No, jetzt geht's. Danke sehr, Herr Kommissar uh, Dombrovskis. Ďakujem pekne, pán komisár Dombrovskis. Uh, týmto je...